želám všetkým a vítam vás na tomto verejnom vypočutí výboru TEX 3 o údajných e, finančných e, trestných činoch, vyhýbaní sa daňam a daňovej medzere na Slovensku. Vypočutie bude pozostávať z jedného panela, v ktorej e, si vypočujeme prezentácie hosti, hostí našich rečníkov. Potom budú nasledovať ústne otázky a, a blok s poslancami. Prvým rečníkom bude pán Peter Bárdy, z, zo spravodajského portálu Aktuality.sk. Pán Bardy je šéf-redaktorom e, Aktuality.sk, spravodajského webu, pre ktorý pracoval pán Jan Kuciak ako investigatívny novinár v čase, keď vo februári minulého roka bol zavraždený kvôli investigatíve, na ktorej práve pracoval, išlo o údajné E, podvody súvisiace s daňami. Jan Kuciak spolu e, so svojou snúbenicou Martinou Kušnírovou e, boli v Oraňajkách, keď boli zavraždení a následne sa začali vynárať dôkazy, respektíve ukázalo sa, že ich smrť nezapadla prachom, pokračovali práce na viacerých frontoch na rozpracovanom vyšetrovaní na tejto investigatíve. A po prezentácii pána Bardyho e, dáme slovo pánovi Ladislavovi Hanikerovi, ktorý je generálnym riaditeľom pre boj proti podvodom a e, generálnym riaditeľom sekcie analýzy rizík, ktorého sprevádza pán Povrazník, e, tiež z kriminálneho úradu, obidvaja z finančného riaditeľstva. Potom dáme slovo pánovi Marašovi Žilinkovi, ktorý je vedúcim úradu ekonomickej kriminality úradu špeciálneho prokurátora a pánovi Radovanovi Kajabovi, ktorý je um, vedúcim útvaru kriminality na úrade generálnej, prokurát, na generálnej prokuratúre. Takže ďakujem veľmi pekne, že ste prijali naše pozvanie, dámy a páni. Uh, chcel by som teraz povedať, že každý rečník dostane maximálne 7 minút na svoju úvodnú prezentáciu. Následne Eh, dáme priestor na diskusiu, takže najprv dávam eh, slovo pánovi Petrovi Bardimu. Máte slovo. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, dámy a páni, ja sa budem snažiť v priebehu nasledujúcich pár minút zhrnúť eh, taký najpáčivejší problém, ktorý vnímajú predovšetkým občania Slovenska, a to je prepojenie organizovaného zločinu, prípadne ľudí a organizácií napojení na organizovaný zločin s politickými elitami. Slovensko je krajina, kde dlho... Dislomaka E, Slovensko je krajina, kde dlhodobo trpíme nedostatkom financií na školstvo, zdravotníctvo, vedu. Na druhej strane u nás prekvita korupcia a ekonomická trestná činnosť. E, Fungujú u nás organizácie, finančné skupiny a jednotlivci, ktorí sú priamo napojení na štátny rozpočet v snahe ukradnúť z neho čo najviac peňazí. Organizácie, ktoré sa zameriavajú na rozkradanie eurofondov a dotácií, ale aj jednotlivci a toxickí podnikatelia, ktorých základným biznis modelom je kradnutie dane z pridanej hodnoty a teda peňazí zo štátneho rozpočtu. Z toho údaju, ktorý vidíte na monitore, vychádza, že ročne zaniknú na Slovensku mm, finančné, alebo teda súkromné spoločnosti a podnikatelia, ktorí by za normálnych okolností mali zaplatiť e, do štátneho rozpočtu 200 miliónov eur v daní z pridanej hodnoty. Čiže to je jeden z mnohých výpadkov e, v daniach, ktorý by inak smer, mohol smerovať do, do školstva, kultúry, vzdelávania. Za to, aby všetko na Slovensku bolo tak, ako má byť, teda aby výber daní bol spravodlivý a riadny a aby sa vyšetrovali trestné činy súvisiace s daňovými a finančnými kauzami, sú zodpovedné e, inštitúcie ako je daňový úrad, finančná správa, policia, prokuratúra a samozrejme na konci dňa aj súdy. E, minulosť nám však ukazuje, že bohužiaľ práve nie vždy úplne profesionálne odvedená práca týchto inštitúcií, prípadne konkrétnych ľudí v nich, v nich zabránili k tomu alebo komplikovali to, aby boli vážne kauzy vyšetrené, aby ľudia, ktorí sú za ne zodpovední, stali pred súdmi a aby boli odsúdení. Však nedávno v roku 2017 minister, <clears throat> minister financí bývalý už dnes Peter Kažimír povedal, že, že na finančnej správe pracujú aj ľudia, ktorí pracujú pre druhú stranu. Máme zdokumentované prípady, keď policajní vyšetrovatelia mnohé kauzy, ktoré súviseli práve s finančnou trestnou činnosťou, zahladzovali pod koberec a vyšetrovali ich v štýle skutok sa nestal až keď im boli tieto kauzy odobraté, tak sa začalo vyšetrovanie a pokračovalo tým smerom, že kompetentní ľudia alebo zodpovední ľudia sú dnes obvinení. Bohužiaľ, eh, úlohu niektorých eh, inštitúcií musia na Slovensku prebrať médiá a tak až masívna medializácia niektorých kauz eh, dostala kompetentných do situácie, že museli konať a začalo sa naozaj v niektorých prípadoch aj, aj trestnoprávne konanie. Budem dnes demonštrovať situáciu na dvoch prípadoch, na dvoch konkrétnych ľuďoch, ktorých prepojenie na, na politikov je absolútne jednoznačné, nespochybniteľné a kde je dokázateľné a dokázané, že nejde o slušných podnikateľov, ale o ľudí s veľmi toxickým pozadím, prípadne priamo daňových podvodníkov. Jedným z nich je Ladislav Vašternák. Je to človek, ktorý sa priznal k tomu, že, že vykonával daňové podvody. Je to muž, ktorý, ktorého firma kúpila od iného podnikateľa veľmi toxického byty za 12 miliónov eur, pritom tvrdil, že ich zaplatil v keši a na vrátke DPH si vypýtal 2 milióny. Trvalo niekoľko rokov, kým, kým vyšetrovateľia tento prípad začali riešiť. Dnes, respektíve v, v na jeseň minulého roku, súd rozhodol, že Ladislav Bašternák je vinný. Akurát dnes musíme počkať ešte na výšku trestu, ktorú, ktorú mu súd vymeria. V, v, v budove alebo v komplexe ktoré Ladislav Bašternák postavil, <coughs> sú byty. Jeden z nich využíva bývalý, minister, bývalý predseda vlády Robert Fico, ďalší vlastní Jan Počiatek, bývalý minister jeho vlády, ďalší jeden veľmi významný právnik s prepojením na, na špičky strany Smer sociálna demokracia a ďalší byt patrí, Mar, patril Marianovi Kočnerovi, ktorý je mimoriadne toxický a nebezpečný podnikateľ. Ak sa to dá ešte vôbec podnikateľom nazvať. Hm, Vašternák bol zároveň hm, biznis partnerom bývalých ministrov Ficovej vlády, ministra vnútra pána Kaliňaka a ministra Počiatka. To ďalej dokumentuje len prepojenie naozaj veľmi, veľmi toxického podnikateľa na politické elity. Druhým z nich je Marian Kočner. Je to človek, o ktorom sa dá len veľmi komplikovane, veľmi ťažko povedať, že je podnikateľ, pretože reálne nie je dokumentovaných veľa prípadov, keby, re, kedy reálne podnikal. Jeho podnikanie skôr spočívalo v zastrašovaní, prípadne v komplikovaných karuzelových obchodoch, na konci ktorých vyťahoval vrátky dane z pridanej hodnoty a tým získaval zásadné príjmy. Um, Marian Kočner je postava, ktorú na Slovensku vnímame už od 90. rokov. Medzi také jeho prvé veľké eh, výstupy alebo vstupy eh, bolo to, že sa pokusil, pokusil s ozbrojenými mužmi, eh, medzi ktorými boli aj zdokumentovaní predstavitelia podsvetia, ovládnuť televíziu Markíza. Dnes je obvinený napríklad v kauze údajne sfalšovaných zmeniek, na základe ktorých mala televízia Markíza vyplatiť Kočnerovi 69 miliónov eur. Marian Kočner je, men, je človek, ktorý sa objavil na tzv. mafiánskych zoznamoch, ktoré mala spracované policia, ktoré unikli. Čiže nemôže sa dnes nikto tváriť, že by to bol niekto, o kom by sa nevedelo. Tu vidíte veľmi zjednodušenú, a, ale veľmi presnú štruktúru prepojením Mariana Kočnera na dôležitých ľudí zo slovenskej politiky. Opäť sa tam objavuje Robert Fico, opäť Kaliňák, Počiatek, ale aj predstavitelia opozičných strán, čiže, čiže tá chobotnica kontaktov a prepojení Mariana Kočnera naprieč politickým a ekonomickým spektrom je naozaj mimoriadne, mimoriadne hustá. Práve môj zavraždený kolega Jan Kuciak Eh, sa venoval podnikaniu, alebo ne, nechcem to nazývať podnikaním, skôr tej činnosti, ktorú vykonával Marian Kočner. A Marian Kočner sa mu za to vyhrážal tým, že bude na ňo zbierať špinu. Mm, inštitúcie, konkrétne generálna prokuratúra, <coughs> ktorá túto informáciu mala, však až do vraždy Jana Kuciaka v tomto prípade nekonala, rovnako tak polícia vôbec nejavili záujem o, o to, aby môjho kolegu chránili. Mm, až po vražde Jana Kuciaka musím povedať, že sa situácia pohla a po istej výmene personálnej na, na zásadných e, postoch napríklad v polícii, ktorá bola pod výrazným vplyvom jedného z, z zásadných slovenských oligarchov, tak e, sa začalo konať nielen vo veci vraždy, vyšetrovania vraždy, ale aj vo veci finančných podvodov a a daňové trestnej činnosti, na ktorú sa predtým tak nepozeralo, ako z môjho pohľadu spolu z mojich kolegov sa pozerať malo. Tu môžete vidieť veľmi krátky brief toho, v akom stave je momentálne vyšetrovanie vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Vo, väznení, vo vyšetrovacej väzbe sú momentálne štyria ľudia, ktorí by mali byť priamo zodpovední za, za vykonanie vraždy. Stále však čakáme oficiálne na meno človeka, ktorý za tou vraždou má stáť. A vieme o tom, že polícia sa dnes zameriava, alebo vyšetrovací tým, ktorý rieši vyšetrovanie vraždy, sa zameriava vyslovene na vyšetrovanie vraždy. Ostatné veci, ktoré e, z vyšetrovania vychádzajú, preberajú iné, iné týmy. No, dámy a páni, mm, ja som tu nielen za, za seba, za svoju redakciu, ale za všetkých novinárov zo Slovenska, ktorí považujeme za dôležité, aby inštitúcie fungovali, lebo bez fungujúcich inštitúcií nebude fungovať ani demokracia a preto dúfam, že že aj vy pomôžete k tomu, aby, aby to tak bolo. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Bárdy. E, teraz pán e, Ladislav Haniker. Nech sa páči. Opa. Hm, takže dobrý deň, pán, pán predseda, páni, páni poslanky, ne, páni, páni poslanci, dámy a páni. E, Ďakujeme za pozvanie na pôdu Európskeho parlamentu a radi by sme vám aj s mojim kolegom priblížili úlohy finančnej správy eh, v boji proti daňovým podvodom a takisto výsledky, ktoré finančná správa v tomto smere dosiahla. Eh, kompetencie finančnej správy sú veľmi jasne dané zákonmi, a to je výber daní a cla a naplňaní štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ako aj rozpočtu Európskej únie, e, ďalej chrániť ekonomické záujmy štátu, zamedzovať porušovaniu daňových a colných predpisov, vykonávať colný dohľad nad tovarom v rámci colného územia Európskej únie a plniť úlohy v oblasti colných tarif, colných sádzieb a colnej hodnoty. E, Finančná správa na Slovenskej republike má jasne danú štruktúru, ktorú môžete vidieť a to, čo je asi zaujímavé, že je veľmi e, daný dôraz na, na výkon finančnej správy. To znamená, sekcia boja proti podvodom analýzy a analýzy rizik, ktoré ja som generálny riaditeľ, a sekcia daňová a sekcia colná sú tie tri zložky, ktoré priamo v teréne a v, a, a v tej každodennej práci sa venujú tým úlohám, ktoré som spomínal. E, to, čo je ešte možno zaujímavé povedať, že máme kriminálny úrad finančnej správy, jeho zástupca by možno e, lepšie vedel povedať e, kompetencie kriminálneho úradu, čo vlastne kriminálny úrad môže na Slovensku vyšetrovať, čo vyšetruje. Takže poprosím kolegu. <clears throat> Takže dobrý deň prajem. Že moje meno je Lubomír Provazník a pracujem ako vedúci oddelenia vyšetrovania kriminálneho finančnej správy. Kriminálny úrad finančnej správy je osobitný útvar vytvorený na finančnej správe, ktorého úlohou je v operatívnej rovine, v operatívnej rovine odhalovať a, a dokumentovať e, poručenia predpisov z pohľadu, z pohľadu skrátenia daní a cla a následne vlastne tieto zistené, zistené podozrenia, vlastne ak naplňajú znaky skutkov trestného, znaky skutkov trestného činu, postúpiť orgánom činných trestnom konaní. V roku 2009 náš úrad získal oprávnenie vyšetrovania z pohľadu trestných, práv, trestných predpisov, to znamená vyšetrovania, kde teda sa postupuje podľa trestnoprávnych predpisov a noriem, čiže ale tu je, ktoré sú špecificky vymedzené len z pohľadu DPH pri dovoze z tretich krajín. To znamená v podstate pri takom skutkovom stave, keď sa tovar dováža z iných krajín mimo Európskej únie a pri spotrebných daniach. To je základné, základné vymedzenie vecnej príslušnosti z pohľadu trestného práva pri vyšetrovacích kompetenciách Kriminálnu úradu finančnej správy. Takže to je gro, gro činnosti. Naša činnosť je postavená na tom, aby sme nejakým spôsobom odhalovali v operatívnej rovine skrátenia daní a a iných teda platieb, ktoré sú súčasťou rozpočtu Európskej únie, teda cla a následne vlastne tieto získané informácie o operatívnej rovine postupovali orgánom činných v trestnom konaní v Slovenskej republike. To je stručná prezentácia činnosti Kriminálneho radu finančnej správy. Tak ďakujem pekne. E, veľmi dôležité je naozaj kriminálny úrad a celkovo finančné, finančná správa teda môže vyšetrovať E, trestné činy v oblasti DPH pri dovoze a pri spotrebných daniach. Vo všetkých ostatných daňových trestných činoch tieto vyšetruje na Slovensku policia Slovenskej republiky. E, možno niečo z tých výsledkov, kam sme sa v našej práci dostali. V roku 2012 predstavovala odhadovaná daňová medzera na Slovensku na DPH 41 a e, efektívna, efektívna daňová sádzba bola 11,8 ak sa pozrieme na výsledky, ktoré máme za roky 2017 a 2018, tak naposledy bola naša daňová medzera na DPH odhadzovaná na 26,3 DPH e, efektívna daňová sádzba DPH je dnes na úrovni 15,3 približne pre štátny rozpočet to za roky 2013 až 2017 prinieslo navyše 3,7 miliardy eur, čo je 4,3 e, hrubého domáceho produktu. Tieto veci samozrejme sa nestali náhodou. Je tu veľmi pekne vidno, ako tá efektívna daňová sádzba stúpala aj stúpa za tieto roky a je to výsledok práce všetkých ľudí, ktorí sú do boja proti podvodom na finančnej správe zapojení. E, samozrejme, máme tri akčné plány boja proti daňovým podvodom, z ktorých je dokopy 70 opatrení. Prvý z tých plánov už bol ukončený, druhý, e, ostávajú tam ešte nejaké dve alebo tri opatrenia, ktoré sa musia dokončiť a tretí je práve teraz v platnosti. Je tu vymenovaných niekoľko bodov, ktoré ktoré priniesli práve tie výsledky, o ktorých, o ktorých sa rozprávame. V roku 2012 bola založená daňová kobra od roku 2014, a to je veľký mílnik v boji proti e, podvodom na DPH, máme kontrolný výkaz DPH, možno potom neskôr môžeme sa o tom rozprávať, ako, ako funguje. Máme veľmi obmedzené platby v hotovosti, e, uplatňujeme zábezpeku na DPH pre, pre podozrivé daňové subjekty, Snažíme sa zabraniť zlúčovaniu a zániku firiem. E, zaviedli sme informačný systém kontrolných známok, index daňovej spolahlivosti. V roku 2019 zavádzame elektronizáciu registračných pokladníc. Vzniká jednotný analytický systém a takisto nanomarkery, teda značkovanie minerálnych olejov. Tak môžeme ešte pre krátkosť času len vidieť niektoré najväčšie prípady, ktoré v finančná správa riešila, odkedy zavedla kontrolný výkaz, tak tam vidíte, že tie nálezy sa pohybujú v desiatkách miliónov eur, ktoré e, boli pri daňových kontrolách nájdené. Asi neviem, či máme čas ešte dokončiť tú prezentáciu. Tak, řekneme minútu. Dvě. Okay. Už by to nemalo byť viacej. Mm. Veľmi dôležitý nástroj v boji proti podvodom na DPH je kontrolný výkaz. Bol zavedený 1. januára 2014. Je povinný pre všetkých platiteľov DPH. Je to, je to systém, kde sa, kde sa podávajú elektronické podania. Za 5 rokov sme spracovali viac ako 7,3 milióna spracovaných kontrolných výkazov a je to vyše 761 miliónov vyhodnotených transakcií obchodných. A čo sa týka samotných daňových kon- kontrol, máme ich tak zelektronizované, že všetci daňoví kontrolóri a takisto colní e, kontrolóri používajú elektronické pomôcky, na základe ktorých dokážeme monitorovať, e, kde sa tí ľudia nachádzajú, čo robia e, všetky zisťovania zadávajú priamo na mieste do týchto elektronických pomôcok. To znamená, je tam veľká, e, veľká nezávislosť kontrolorov v tom, že ťažko ich ktokoľvek môže ovplyvňovať a je to veľká súčasť protikorupčných opatrení, čo v poslednej dobe máme e, úspech v tom, že nemáme žiadnu alebo veľmi málo korupčných správaní e, ľudí na finančnej správe. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pánové. Eh, teď poprosím pána Maroše Žilinku. Prosím. Ďakujem. Teraz poprosím pána Maroša Žilinku. Dámy, vážení páni, v prvom rade dovolte, aby som na úvod ospravedlnil neprítomnosť pána generálneho prokurátora Slovenskej republiky, ktorý pre neodkladné služobné povinnosti, vzhľadom k tomu, že tá doba je ozaj dynamická, eh, sa nemohol zúčastniť zasadnutia tohto výboru. Eh, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky a jej podriadené krajské a okresné prokuratúry venujú v skutku e, vážnu a mimoriadnú pozornosť objasňovaniu všetkým fóriem trestnej činnosti, vrátanie e, informácií, ktoré sú zverejňované e, v masovo-komunikačných prostriedkov. Dovolte, aby som v úvode vysvetlil niektoré systematické veci a to je Výkon dozoru nad dodržiavaním zákonnosti e, pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní realizujú všetky zložky prokuratúry Slovenskej republiky, teda okresné prokuratúry, krajské prokuratúry a generálna prokuratúra Slovenskej republiky e, v zmysle právomoci, ktoré sú im zverené právnym poriadkom. E, v rámci toho osobitné postavenie má úrad špeciálnej prokuratúry, Eh, generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, ktorého pôsobnosť sa vzťahuje na tie najzávažnejšie trestné činy, ako sú úkladná vražda, založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej eh, skupiny, obzvlášť závažné zločiny spáchané zločineckými skupinami, korupčné trestné činy, ako aj trestné činy ekonomické, ak takýmito skutkami bola spôsobená škoda, získaný prospech alebo boli spáchané v rozsahu, ktorý prevyšuje 6 miliónov 650 tisíc eur. Preto sa tohto výboru zúčastňujeme ja ako riaditeľ odboru ekonomickej kriminality Úradu špeciálnej prokuratúry a pán kolega riaditeľ trestného odboru Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Pokiaľ ide o Úrad špeciálnej prokuratúry ako osobitnej súčasti prokuratúry Slovenskej republiky, s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky E, ku zriadeniu ktorého prišlo 1. septembra 2004. E, v jeho výlučnej právomoci je stíhanie e, trestných činov vo veciach poškodzovania finančných záujmov Európskej únie. Považujem však za potrebné zdôrazniť, že orgány prokuratúry všeobecne a úrad špeciálnej prokuratúry v rámci toho sú orgány represívne tieto orgány vstupujú do konania až vtedy, keď je na podklade zistených skutočností, najčastejšie sú to zistené nezrovnalosti, indikované podozrenia zo spáchania e, trestných činov proti finančným záujmom Európskej únie. Úrad špeciálnej prokuratúry nie je orgánom, ktorý vykonáva odhaľovanie trestných činov či zisťovanie ich páchateľov, ktoré úlohy sú primárne v kompetencii najmä orgánov Policajného zboru Slovenskej republiky. Úrad špeciálnej prokuratúry nie je ani štátnym orgánom disponujúcim oprávnením rozhodovať o poskytovaní nenavratných finančných príspevkov tvorených prostriedkami z európskych štrukturálnych a investičných fondov a ani rozhodovať o ich vrátení. V prípade, že sa zistilo, že boli vyplatené nie v súlade so zákonom. Úrad špeciálnej prokuratúry zároveň nie je ani štátnym orgánom kontrolujúcim a zodpovedajúcim za spôsob a efektivitu využívania eurofondov. Prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry vykonávajú svoju pôsobnosť vo vzťahu k podozreniam z trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie na základe trestných oznámení fyzických osôb, právnických osôb, štátnych orgánov, spravidla sú to riadiace alebo e, sprostredkovateľské orgány, kontrolných orgánov, ale aj operatívnych zistení orgánov policajného zboru, či na základe vlastných poznatkov, aj na základe poznatkov, ktoré získavame z masovo komunikačných prostriedkov. K hospodárskym trestným činom s finančným dopadom na záujmy Európskej únie E, vrátanie zistení prezentovaných nebohým novinárom Jánom Kuciakom bolo vždy pristupované na najvyššie zodpovedne. E, v ostatnom roku bolo stíhaných pre trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie 77 osôb, čo predstavuje nárast o 25 osôb oproti roku 2017. Z pohľadu fóriem páchania tohto trestného činu páchatelia prostriedky z európskych štrukturálnych a investičných formov vylákali predstierajúc splnenie podmienok na ich e, poskytnutie predkladaním falošných alebo realite nezodpovedajúcich dokladov. Poskytovateľom príspevku neposkytovali povinné údaje, poskytnuté prostriedky využívali na iný ako určený účel a použitie prostriedkov dokladovali falošnými alebo nesprávnymi dokladmi. V prípadoch e, príspevkov v agrosektore klamlivo deklarovali záväzky plnenia podmienok na poskytnutie podpory týkajúce sa či už obhospodarovanie pôdy alebo plnenia podmienok krížového plnenia. Pokiaľ ide o daňové trestné činy, spáchané v rozsahu prevyšujúcom 6 miliónov 650 tisíc eur, bolo v roku 2018 obvinených 93 osôb. Z hľadiska spôsobu e, páchania týchto trestných činov išlo o zatajovanie príjmov, nadhodnocovanie uskutočnených zdaniteľných plnení, preukazovanie fiktívnych zdaniteľných plnení falošnými alebo realite nezodpovedajúcimi daňovými dokladmi, využívanie schémy obchodných reťazcov so zapojením početných tzv. stratených alebo zmiznutých obchodníkov, ktorých konateľmi boli biele kone, a tzv. prechodových nárazníkových spoločností, a to čoraz častejším využívaním stále komplikovanejších schém obchodných reťazcov so zapojením cudzieho prvku zo zahraničia, pri ich neustálej obmene, sprevádzanej samozrejme stratou účtovníctva. Ďalej to boli neobvyklé ceny komodity, spravidla nesmierne nadhodnotené alebo podhodnotené. Pokiaľ ide o trestné činy hospodárske, e, v rámci nich je vykonávané aj finančné vyšetrovanie, ktorého cieľom je zistenie a zdokumentovanie príjmov z trestnej činnosti a majetku páchateľa a objasňovanie zákonných podmienok na ich následné zaistenie. V roku 2018 bolo takto po vykonaní finančného vyšetrovania len prokurátormi úradu špeciálnej prokuratúry zaistený majetok v úhrnej hodnote prevyšujúcej 56,6 milióna eur, a to okrem iného aj v prípadoch, ktoré publikoval nebohý pán Kuciak. V súvislosti s ochranou finančných záujmov Európskej únie Považujem za potrebné uvieť, že Slovenská republika vedomá si jej významu sa výrazne angažovala a pristúpila k projektu zriadenia Európskej prokuratúry a aj sa ďalej mieni v rámci tohto projektu angažovať. E, vzhľadom na to, že uplynul čas, dovolte, aby som záverom poznamenal, že v konkrétnych trestných veciach je rozsah informácií, ktoré vám dnes môžeme poskytnúť, limitovaný platnou právnou úpravou Slovenskej republiky, e, preto k bližším konkrétnym skutočnostiam týkajúcich sa živých, neskončených vecí sa žiaľ vyjadrovať e, bližšie nemôžeme. Každopádne vás chcem ubezpečiť, že problematika daňovej či finančnej trestnej činnosti je z jednou z dlhodobých priorít e, generálneho prokuratúra Slovenskej republiky. A zároveň chcem poznamenať na záver, pretože čas mi už uplynul, len jednu vetu. Prosím, aby ste naše vyjadrenia, alebo moje vyjadrenia, chápali aj v kontexte tej skutočnosti, že k vám hovorí človek, ktorý tu už rok vlastne nemal byť, pretože v súvislosti s pripravovanou a zrealizovanou vraždou nebohého Jana Kuciaka som mal byť rovnako jedným z prokurátorov spolu s prvým námestníkom generálneho prokurátora, ktorý tu už dnes nemal sedieť, pretože bola pripravovaná jeho fyzická likvidácia. Ďakujem. Thank you very much. Well, now... Ďakujem veľmi pekne. Teraz eh, by sme chceli otvoriť eh, diskusiu eh, tie otázky budú kladené v blokoch po 5 minútach. E, otázky, na otázky bude maximálne jedna minúta na každú, potom bude priestor na odpovede. Takže dáme priestor najprv spolu spravodajcovi za SAD, pánovi Jepe Kofodovi. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem našim dnešným hosťom za ich vyjadrenia, a vysvetlenia. Ja by som v prvom rade chcel položiť otázku pánovi Petrovi Bardimu. Ďakujem veľmi pekne za vašu informáciu. Veľmi e, dôkladne som si prečítal tie vaše písomné odpovede. Mnohokrát ste spomenuli, naznačili, že iniciátorom, respektíve tým osnovateľom tej vraždy Jana Kuciaka a, e, a pani Martiny Kušnírovej, že zatiaľ nebol identifikovaný, nebol, nebol zistený ale ja viem, že sú to špekulácie, ale máte nejakú špekuláciu e, alebo sú nejaké indície, ktoré smerujú k niekomu, kto to mohol celé osnovať a objednať, alebo aká by, bola, aká by mohla byť štruktúra tej zločineckej organizácie. Naznačili ste, že sú tam možno nejaké kontakty s mafiou, e, podnikatelia, politici, ale z vášho pohľadu, z tej vašej investigatívnej práce, ktoré ktoré prepojenia sa javia ako najsolidnejšie, kto by mohol byť teda osnovateľom, objednávateľom tohto hrozného činu. Potom by som chcel položiť otázku, potom by som chcel e, položiť otázku e, prokuratúre. E, vy ste hovorili, že beriete ekonomické trestné činy veľmi e, vážne povedali ste, že v uplynulom roku bolo 77 ľudí stíhaných, ak som to správne zachytil, za ekonomické trestné činy. Vedeli by ste nám prosím povedať, čo sú to za ľudia, ktorých sa také stíhanie reálne dotkne? Máte pocit, že sú to nejakí naozaj špičkoví podnikateľi, alebo vidíte tam aj nejaké prepojenie na politickú e, scénu v tých e, vyšetrovaniach, ktoré sa úspešne uzavrú a dojde k stíhaniu. A teda zaujíma ma typ ľudí, ktorí sú stíhaní za tieto ekonomické trestné činy. A tiež keby ste mohli priblížiť štatistiku. A teraz neviem, ktorý z vás presne e, by na toto vedel najlepšie odpovedať, ale mm, tie objemy e, objem finančnej kriminality alebo objem škôd spôsobených finančnou kriminalitou a nejaká percentuálna miera úspechu, stíhaní e, za prokuratúru. Máte pocit, že sa vám darí odhalovať ekonomickú trestnú kriminalitu? v nejakej zmysluplnej miere, respektíve vedeli by ste povedať, aká tá miera je? Ďakujem, pán Bardy. Ďakujem, pán Bardy. Ďakujem za otázku. Ja nechcem, aby to znelo ako klíše, ale pre našu redakciu je investigatívna žurnalistika naozaj pilier, o ktorý sa opierame, považujeme ju za dôležitú aj z celospoločenského e, ponímania a preto sa snažíme vždy držať faktov. Čiže pokiaľ som si není o niečom istý na 100% alebo na veľké percento, tak to radšej nehovorím, lebo inak by som vystavoval seba aj mojich kolegov tomu, že by, sme, že by na nás mohlo byť ukazované, že, že fabulujeme alebo prekrúcame realitu. Preto naozaj neviem ani nechcem povedať, že kto by mohol byť priamo zodpovedný za, za vraždu Jana Kuciaka. E, na druhej strane však všetky informácie, ktoré dnes máme a ktoré pozná aj verejnosť, smerujú k tomu, že jedným z podozrivých by mal byť, alebo naj, najpodozrivejším je dnes e, Marian Kočner, ktorého som mal vo svojej prezentácii a ktorý je ukážkou toho, e, kam sa môže dostať spoločnosť, keď nezodpovední politici dovolia, aby organizovaný zločin si podával ruky s úradom vlády. Ďakujem. E, pán Žilinka. Pokiaľ išlo o zverejnené číslo 77, spôsob. Týkalo sa to e, priamo trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie. Ako jedného z trestných činov z balíka finančných trestných činov alebo ekonomických trestných činov. Ako som už spomenul, len pre daňové trestné činy bolo potom stíhaných 93 osôb. E, a to pri tých trestných činoch, kde je tá škoda pri každom jednom skutku viac ako 6,65 e, milióna e, eur. Na otázku, či sú to nejakí špičkoví podnikatelia, e, by som povedal asi tak. Neviem, či sú to špičkoví podnikatelia, ale každopádne sú medzi nimi aj podnikatelia, ktorí sú verejne známi aj z masovo komunikačných prostriedkov. Ale ak dovolíte, vzhľadom na to, že väčšina z tých trestných vecí nie je skončená, nebudem hovoriť e, ich mená a skutky, pre ktoré sú stíhaní. Pokiaľ ide o výšky škôd, e, za ktoré boli stíhaní, môžem vám uviezť len príkladmo niektoré, niektoré trestné činy vo všeobecnej rovine. Napríklad pre trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a skrátenia dane spolu s trestným činom legalizácie príjmu z trestnej činnosti je v jednej veľkej skupinovej trestnej veci stíhaných len v jednej trestnej veci 63 osôb za 105 skutkov, kedy išlo o prípad e, vytvorenia, vytvorenia fakturačných reťazcov e, spoločnosti alebo firiem, ktoré nepravdivo deklarovali nákupy a predaj reklamných služieb, čím si koneční odberatelia e, optimalizovali, respektíve nie v súlade so zákonom e, znižovali svoju vlastnú daňovú povinnosť. A takto bola skrátená daň vo výške 28 miliónov eur. Ďalší skutok. 5 páchateľov e, trestne stíhané pre trestný čin daňového podvodu Eh, kedy si neoprávnene uplatňovali nárok na vrátku DPH v rozsahu 7,3 milióna eur v súvislosti s karuzelovými podvodmi týkajúcimi sa nákupu a obchodovania v úvodzovkách eh, s brazílským kuracím mesom. Ďalej, jedna osoba je trestne stíhaná za daňový trestný čin v súvislosti s uplatňovaním eh, vrátky DPH v mene troch obchodných spoločností v rozsahu 15 miliónov eur v súvislosti s cezhraničnými fiktívnymi nákupmi a predajmi slnečných kolektorov. To sú daňové trestné činy. Potom tu máme jeden medializovaný trestný čin, na ktorý poukazoval aj, aj nebohý novinár Kuciak a, a páchateľ tohoto, alebo stíhaná osoba z tohoto trestného činu, je toho času väzobne stíhaná, ale v inej trestnej veci, tiež ekonomického charakteru, ktorý realizuje E, odbor, ktorý spada pod e, moju právomoc, kde malo byť e, pri prevode nehnuteľností, hoc právne perfektnými úkonmi, malo dôjsť k obchádzaniu zásady zákazu zneužívania mechanizmu DPH a takto malo dôjsť k škode na účet štátu viac ako 8 miliónov eur. Potom sú tam početné medzi tými 77 páchateľmi trestných činov e, priamo proti, proti finančným prostriedkom Európskej únie alebo eurofondom. Opäť sme mali skupinové veci. 13 e, obvinených v jednej, v jednej kauze v súvislosti s poskytovaním vzdelávacích e, podujatí zamestnancom, takmer 1 milión eur škoda. Ďalší rovnako v oblasti vzdelávania 400 tisíc eur ďalší 235 e, tisíc eur. Takže tie prípady mm, z hľadiska, z hľadiska e, súm, ktoré sú. Samozrejme, ja to vnímam v rámci pôsobnosti úradu špeciálnej prokuratúry, že robíme prípady nad 6 miliónov 650 tisíc eur. To sú všetky veľké prípady. Tam proste nemám za tisíc eur stíhaného človeka. E, a ešte jedna poznámka na otázku. Ehm, A vlastne to je všetko, čo som. Ešte by som kolegu poprosil doplniť za Všeobecnú prokuratúru. Ja by som Prosím, len chcel vys... Môžem? Ja by som len chcel vysvetliť ten rozdiel, že úrad špeciálnej prokuratúry je osobitný úrad generálnej prokuratúry, je osobitná súčasť a vo vzťahu k tým daňovým trestným činom, respektíve vôbec trestným činom hospodárskym a ekonomického charakteru, je tam tá výška škody, respektíve rozsahu 6 miliónov 650 tisíc eur. Na vašu otázku všetky ostatné veci, čiže pod túto hodnotu, riešia okresné prokuratúry v prioritne ako prvostupňové orgány, respektíve krajské prokuratúry a generálna prokuratúra. K tej samotnej štatistike ja sa vám neviem teraz vyjadriť, avšak e, je to jedna z priorit generálneho prokurátora, ktorý je už vo funkcii cca 5,5 roka a od jeho nástupu sa realizovalo viacero opatrení v tomto smere pričom medzi niektoré vám môžem napríklad spomenúť, bola, kedy sa vo veľmi minimálnej miere využíval inštitút finančného vyšetrovania. Je to inštitút, kedy e, objasňujeme majetkové pomery páchateľov, začíname niekedy až štádiu podozrivých e, týchto osôb, aby v prípade, keď dôjde k zneseniu obvinenia, sme vedeli zaistiť tento majetok, či už pre účely prepadnutia majetku neskoršieho, keby dôjde k odsúdeniu, alebo k nejakým finančným trestom a podobne kedy sa koordinuje policia, prokuratúra a samozrejme aj iné zložky na preverenie týchto informácií a tohto finančného zázemia páchateľov. To isté sa organizujú pravidelné porady Treba si uvedomiť, že na prokuratúre máme aj sieť špecialistov, ktorí sú vyslovene vyhradení pre trestné činy daňové, takže týchto vzdelávame a na to nadvezuje kopec iných opatrení, ako napríklad aj memorandum s Najvyšším kontrolným úradom či s Úradom pre verejné obstarávanie, kedy sa snažíme prepájať tie informácie a dostávať ich do trestného konania. Ďakujem. Děkuji. E, teď Európska lidová strana. E, pan... Ďakujem. Teraz za EPP pán Ivan Štefanec. Ďakujem, pán predseda. Pani, ja vám chcem poďakovať všetkým, že ste prišli a že prispievate k odhaleniu podvodov, na ktorých pracoval Jan Kuciak. Myslím, že jeho odkaz je obrovský a svedčí o tom aj skutočnosť, že Európsky parlament nedávno rozhodol o pomenovaní novinárskych stáží po Janovi Kuciakovi. Osobitne sa chcem poďakovať aj pánovi Bardimu za jeho prácu. Aj tento výbor má za úlohu urobiť všetko preto, aby sa prispelo k odhaleniu podvodov najmä daňových a registrujem, že len za posledný rok bolo na základe článkov Jana Kuciaka otvorených 8 e, trestných prípadov v daňovej oblasti. Mňa zaujímajú najmä dva prípady. Ten prvý sa týka prípadu s vratkami dane z pridanej hodnoty talianskych občanov Vadalu a Palombiho ohľadom bytov v Bratislave pretože tento prípad bol aj súčasťou posledného nedokončeného článku Jana Kuciaka. Chcem sa teda opýtať, e, či sa tento prípad ešte rieši, alebo už je uzatvorený a vinníci sú obvinení. A druhý prípad sa týka podvodov už zmieneného Mariana Kočnera, ktorý sa vyhrážal Janovi Kuciakovi, pretože len v prípade, hotelu na Donovaloch bola vyčíslená suma podvodu na dani z pridanej hodnoty za viac než 8 miliónov eur s využitím schránkovej firmy na Malte. E, zaujímal by ma váš názor na to, aké je poučenie z tohto podvodu a ako podobným prípadom predchádzať. Prečo prišiel teda štát o takúto sumu? E, či bola dostatočná spolupráca slovenských a malských daňových orgánov a iných inštitúcií? Či naozaj zlyhali inštitúcie, alebo je podľa vás potrebná zmena legislatívy na slovenskej či európskej úrovni? A ocením, ak sa vyjadria všetci panelisti. Ďakujem pekne. Tak prosím pánové, kto by chcel začať? Tak prosím páni, kto by chcel začať? Môžem začať, eh, pokiaľ ide o otázku pána europoslanca vo vzťahu k trestnému činu, ktorý sa týkal prevodov nehnuteľností na Donovaloch. E Žiaľ, môžem povedať len všeobecné informácie. Tento trestný e, čin, tento skutok, a to považujem za potrebné zdôrazniť, trestné stíhanie bolo e, vznesené trom osobám na základe pokynu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, na základe analýzy e, spisového materiálu, ktorý bol pôvodne produkovaný a trestné stíhanie bolo mm, zastavené. Môžem povedať, že ja osobne som ten e, spis preskúmaval a táto vec je teda v štádiu trestného stíhania. Nie je však prípravné konanie skončené. Prípravné konanie v Slovenskej republiky je neverejné a ozaj by nebolo korektné, aby sa strany trestného konania, či už obžalovaní, poškodení alebo obhajcovia dozvedali informácie e, z takýchto fór alebo z médií. Každopádne ten modus, spôsob páchania trestnej činnosti vo všeobecnej rovine bol e, uvedený v našich písomných odpovediach, ktoré vám boli dané k dispozícii. Áno, tá, tá škoda alebo rozsah je tam pomerne vysoký. O tom, že e, prečo k takému niečomu prišlo, asi neprináleží špekulovať. My sa musíme držať e, ako prokurátori a vyšetrovatelia e, faktov. Máme tu skutok, je na právnom vyhodnotení, či došlo ku zneužitiu mechanizmu e, zákazu zneužitia mechanizmu DPH alebo nedošlo. A zatiaľ konajúce orgány sú toho názoru, že áno a trestné stíhanie prebieha. Ja by som, ak môžem v skratke len ku Kočnerovi a k tomu prípadu Donovali. Donovali je, je destinácia v centre Slovenska, kde, je, kde sú postavené e, luxusné hotely, drahé apartmánové domy, e, ktoré využívajú podnikatelia a politici Uh, na najvyšších pozíciách, ktorí sú dnes, a ktorí, alebo ktorí boli a ktorí sú naozaj veľmi dôležitými v rámci, v rámci Slovenska. To len na ozrejmenie. Marian Kočner aj cez svoje firmy nastrčené, cez firmy, ktoré mal priamo pod svojou kontrolou, alebo kde, ktoré riadili ľudia, ktorí boli pod, v jeho sfére vplyvu, uskutočnil niekoľko fingovaných obchodných transakcií, uh, viac nehnuteľností v tejto lokalite, na konci ktorých eh, si vyťahol z, z, zo štátneho rozpočtu eh, cez eh, vrátku DPH zhruba 8 miliónov eur. Na tento prípad poukázal Jan Kuciak. V, minu, v roku 2017 v lete dvojica vyšetrovateľov z Národnej kriminálnej agentúry, ktorí tam už dnes nepracujú, čo veľmi schválujeme, tak ako vo viacerých iných prípadoch, ktoré dostali v kontexte s Kočnerom, označila, že tam nedošlo k trestnému činu a teda, že by nemalo pokračovať vyšetrovanie. Jan Kuciak si pozrel uznesenie týchto vyšetrovateľov, našiel v ňom šesť faktických chýb, respektíve klamstiev, ktoré keď sme zverejnili, tak prokuratúra veľmi promptne zareagovala. Týmto e, vyšetrovateľom prípad odobrala začal a pokračovalo, pokračovala v, v, práci a dnes je tam obvinenie voči, voči Kočnerovi. Tým som chcel len dokumentovať dve veci. Prvá, že, že, nie, že Kočner bol pre Kuciaka extrémne nebezpečným človekom, už len z toho dôvodu, že Kuciak bol pre Kočnera veľmi nebezpečným človekom, pretože Kuciak svojimi zisteniami neraz suploval inštitúcie a prácu ľudí, ktorí by to mali robiť namiesto neho. Čiže dokumentoval naozaj veľmi komplikované medzinárodné karuzely, a keď tu e, dnes odznela e, téma e, spoločného európskeho prokurátora, tak z toho, čo som si o téme naštudoval, pre mňa v ponímaní, toho ekonomick- v ponímaní ekonomickej trestnej činnosti, ktorá sa deje naprieč Európskou úniou a v ponímaní karuzelových obchodov, ktoré sa dejú medzi firmami a nastrčenými bielými koňmi z viacerých štátov únie, je dôležité, aby v, v tomto projekte eh, boli všetky členské krajiny únie, pretože len dnes máme rozpracovaných asi 10 prípadov karuzelových obchodov, do ktorých sú napojené, napojené slovenské, české, poľské a maďarské firmy. Čiže pokiaľ nebude súčinnosť eh, napríklad Poliakov a, alebo Maďarov na činnosti Európskeho prokurátora, tak si myslím, že táto inštitúcia stráca na význame a na dosahu toho, čo by mohla dokázať. Chcel by som zároveň ešte povedať, lebo v tom mojom úvodnom príhovore to neodznelo, že aby to nevyzeralo všetko tak čierne, ako, ako som to opísal, že naozaj existuje množstvo profesionálov, veľmi schopných vyšetrovateľov, a veľmi schopných prokurátorov, však pán Žilinka, ktorý tu je, je považovaný mnou aj kolegami, aj, aj autoritami na Slovensku za mimoriadne rešpektovaného prokurátora a za veľkého odborníka v oblasti eh, vyšetrovania ekonomickej trestnej činnosti. Takže ja verím, že, že sa naštartovali veci k lepšiemu a že aj personálne zmeny na polícii vedú k tomu, aby sa očistili tieto inštitúcie a stali sa vierohodnými. Mhm. Děkuji. Pánové, už prosím, co nejvíce stručně. Poprosím vás, aby ste odpovedali stručnejšie, páni. V prvej časti otázky Taliani a byty. Uh, Vzhľadom na daňové tajomstvo samozrejme nemôžeme sa vyjadrovať presne k tomu, aké úkony tam prebiehajú, čo sa týka finančnej správy, ale prebiehajú tam úkony, čo sa týka finančnej správy, čo sa týka Donovalo, myslím, že prokurátora to povedala, teda čo sa týka kauzy Donovali a prevodov veľmi, veľmi jasne. E, bola tam ešte otázka toho, že či tá spolupráca dnes je, alebo ak, aké poučenie z týchto, z týchto teda, teda prí, prí, prípadov. E, ak ste videli ten, ten vývoj e, podvodov na DPH na Slovensku, tak má to vylepšujúcu sa tendenciu. Samozrejme, že je to dané tým, že každý rok príjmame nové a nové opatrenia a vláda je v tomto veľmi e, nápomocná v tom, že tie akčné plány naozaj sú Eh, aktualizované, sú plnené a tie opatrenia sa zavádzajú do legislatívy. Čiže v tomto smere samozrejme, že aj tá druhá strana, to znamená tí ľudia, ktorí tie podvody páchajú, zase tie svoje eh, skutky vylepšujú a menia. To znamená, že ak veľmi v krátkosti poviem, tak po zavedení kontrolného výkazu v roku 2014 sme veľmi ľahko dokázali identifikovať veľké podvody na DPH, to znamená prípady, kde, ktoré som ukazoval, kde škoda bola v desiatkách miliónov eur. To sa dnes už nedeje. To, to už dnes takýto nadmerný odpočet na Slovensku neexistuje, pretože mm, tá kriminalita sa presunula do úplne inej sféry. Dnes je to obrovské množstvo firiem s malými odpočtami, kde je veľmi prácne tie firmy hľadať, nachádzať, zisťovať. Aj tam sa bavíme o nadmerných odpočtoch rádovo v sume tisíc eur. To znamená, je to o mnoho ťažšie. A samozrejme veľké podvody dnes takmer výlučne sa dejú na karuselovej úrovni medzinárodnej. To znamená, je veľká nutnosť výmeny informácií medzi jednotlivými krajinami, pretože ak toto nebude dosiahnuté, tak samozrejme ten náš boj je veľmi stiažený. A my v tomto samozrejme vyvíjame iniciatívu, pretože tie naše podvody sa dejú hlavne v krajinách V4, to znamená, tie karusely sa dejú hlavne tam. To znamená, naozaj máme veľmi dobrú úroveň spolupráce s Českou republikou, kde aj minulý rok sme podpísali novú dohodu o výmene informácií. Tam e, si tie informácie vy, začíname vymieňať na veľmi dobrej úrovni. A samozrejme je to Mm, to, čo nás čaká v budúcnosti a je to alfa omega boja proti daňovým podvodom do budúcnosti. Je to výmena informácií medzi jednotlivými krajinami. Bez toho e, sme bezbranní v tomto. Tak. SND e, Peter Simon. Za SAD pán Simon. Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ďakujem, pán predseda. Chcem nadviazať na posledné pripomienky a chcem položiť otázku. Um, ad hoc delegácia Európskeho parlamentu po vražde eh, Jana Kuciaka navštívila vašu krajinu a hovorilo sa o plnohodnotnom zapojení Europolu do vyšetrovania, ale vtedy to bolo odmietnuté s tým odôvodnením, že vnútroštátne právo Slovenskej republiky zatiaľ neposkytuje dostatočný základ pre spoločné vyšetrovacie týmy Joint Investigative Teams a hovorilo sa o zmene legislatívy. A ja sa pýtam, urobilo sa v tom niečo? Zmenila sa legislatíva? tak aby takáto spolupráca s Europolom bola možná, pretože Europol bojuje proti organizovanej trestnej činnosti cezhranične v Európe. Takže zmení sa niečo v budúcnosti a ak áno, e, to je dobré, ak nie, tak prečo nie? Takže to je jedna otázka. Moja druhá otázka sa týka trestného oznámenia, e, ktoré podal zavraždený žurnalista Pán Žilinka, pýtam sa. E, Marian Kočner niekoľko mesiacov pred svojim zavraždením e, podal e, podanie na policii. Cítil sa ohrozovaný a toto, toto vyšetrovanie sa zastavilo bez opýtania sa svetkov a potom generálny prokurátor oznámil po vražde že toto oznámenie Jana Kuciaka sa musí preskúmať e, ešte raz dodatočne. A došlo k tomuto dodatočnému preskúmaniu a čo ste zistili? Tretia otázka, opäť pán Žilinka. V nemeckom preklade e, vašich posledných slov sa doslova povedalo, ja som si to zapísal, fyzická likvidácia mojej osoby sa chystala, teda vás, ak to správne chápem. Môžete nám vysvetliť, čo ste tým mali na mysli? Pane prokurátore, prosím. Eh, <clears throat> pokiaľ ide o zapojenie Europolu do vyšetrovania v prípade vraždy eh, nebojeho Jana Kuciaka a jeho <clears throat> eh, snúbenice, Ozaj nie je možné poskytovať bližšie informácie. Každopádne Europol poskytoval súčinnosť našim vyšetrovacím orgánom a dosť významného charakteru E, osobitne z náleckej činnosti e, z hľadiska technických prostriedkov dešifrácie niektorých e, telefónov a tak ďalej. Pokiaľ ide o otázku legislatívy, Úrad špeciálnej prokuratúry ani generálna prokuratúra nie je legislatívny orgán, za to nenesieme zodpovednosť, k tomu sa vám ozaj neviem, neviem vyjadriť. Každopádne tie zákonné možnosti, ktoré, ktoré nám dával náš právny poriadok, sme využili a kapacity Europolu, tie, ktoré sme nevyhnutne potrebovali, e, aj boli využité. E, pokiaľ ide o trestné oznámenie pána nebojeho e, novinára, tá, tento prípad, hoci ste adresovali otázku mne, nebol e, vo vecnej pôsobnosti úradu špeciálnej prokuratúry a preto sa k nej vyjadrí pán e, riaditeľ trestného odboru generálnej prokuratúry, v rámci ktorej sa to riešilo, to potom. A pokiaľ ide o e, tú poslednú otázku týkajúcu sa fyzickej likvidácie. Neviem, čo by som vám k tomu viac povedal. V prvom rade sa s tým musím vysporiadať ja, moja rodina, <laughs> s tým, čo hrozilo, ale žiaľ Bohu, aj ja, aj pán prvý námestník generálneho prokurátora sme E, boli tými, ktorí Und ich glaube, den meisten Menschen hier im Raum ist Doplňujúca otázka. E, väčšina ľudí tu v tejto miestnosti nevie, e, čo vtedy vlastne sa udialo. Takže prosím, naskycujte to, trošku to načrtnite. Ide o veľmi chulostivú e, záležitosť, e, v ktorej sa koná a preto je aj v mojom záujme, aby som bližšie informácie neposkytol e, z hľadiska vyšetrovania tejto prípravy, tejto fyzickej likvidácie a prosím o pochopenie. Ale považoval som za potrebné, aby ste to vedeli, aby ste chápali aj naše odpovede, keď snáď môžete mať pocit, že, že nehovoríme úplne všetko, aby ste chápali ako odpovede človeka, ktorému prvému záleží na tom, aby sa všetky tie skutky, ktoré boli páchané, objasnili. A samozrejme mám záujem aj na tom, aby sa objasnil aj ten, ktorý sa týka mojej osoby e, konkrétne. Ja myslím, že, že malo to byť v tom jednom balíku robené, takže myslím, že to viac než za všetko vypovedá. Ďakujem. Ak môžem, ja by som len jednou vetou. Nie je to niečo, čo by si pán Žilinka teraz vymyslel. Je to naozaj vec, ktorá sa udiala, ktorá bola aj medializovaná na Slovensku. E, naozaj bol medzi osobami spoločne s druhým najvyšším e, mužom generálnej prokuratúry, ktorí sa mali stať e, ďalšími terčami vrahov. K vašej otázke ohľadom trestného oznámenia nebojeho novinára môžem uviesť asi toľko, že generálnou prokuratúrou bola vec v prvotnom štádiu preskúmaná po rozhodnutí prvostupňových orgánov. Vec bola vrátená s pokynom s tým, že prvotné rozhodnutie sa javilo predčasné, preto bolo e, úkonmi pred začatím trestného stíhania doplnené toto trestné oznámenie a následne bolo opätovne skonštatované prvostupňovým orgánom prokuratúry, že nie je dôvod na začatie trestného stíhania v tejto veci. Táto vec bola následne opätovne preskúmaná trestným odborom generálnej prokuratúry, kedy sa prokurátor trestného odboru stotožnil s rozhodnutím toho prvostupňového orgánu. Tým je vec pravoplatne skončená. Ďakujem. Thank you. <clears throat> Sven, would you like to speak on behalf of the... Kedy by ste chceli hovoriť eh, za zelených? <coughs> Sven Gigold. Sven Giegold. Mohli by ste prosím, eh, teda v prvom rade by som chcel vedieť, eh, či by ste nám mohli povedať o nejakých prípadných prípadoch legalizácie príjmov stresnej činnosti súvisiacich s tými vecami, na ktorých pracoval Jan Kuciak, teda e, prípadné prepojenie na mm, obchod s drogami, z, e, teda z, e, je tam, že by tam bolo spojené s belgickými a talianskými drogovými kartami. Toto by bolo veľmi zaujímavé vedieť. A po druhé, mohli by ste nám povedať bližšie o podvodoch v oblasti DPH v prípade donovalov, teda osobitne aká by tam mala byť úloha tej malskej schránkovej spoločnosti. A záverečná otázka je, či by ste mohli odpovedať na tú predchádzajúcu otázku, teda či bola e, spolupráca s malckými orgánmi, či teda malcké orgány spolupracovali, to evidentne je zaujímavé, ehm, ak e, o tom niečo viete. But the first was of course... Ale teda tá prvá vec, e, tá bola smerovaná pána Vardyho. Tak. Čo sa týka prepojenia na, na organizovaný zločin zo zahraničia a, a na daňovú alebo, alebo ekonomickú trestnú činnosť alebo drogy, v podstate tam sú také dve veľké kauzy, ktoré po vražde Jana Kuciaka sa zdokumentovali. Tou prvou bola taliansk, skupina talianských podnikateľov s menami ako Roda, Vadala, Činante a podobne ktorí sa rozhodli podnikať na východnom Slovensku. Pre tých, ktorí nevedia východné Slovensko, by som prirovnal k Sicílii 70. a 80. rokov, čiže veľmi vysoká nezamestnanosť, bieda, nedôvera v systém, nedôvera v politikov malé organizované skupiny lokálnych podnikateľov s prepojením na lokálnych policajtov, lokálnych daňovákov a lokálnych e, zastupcov e, samozprávy a štátu, ktorí si v podstate rozparcelovali východné Slovensko, a robili si tam také malé gubernie a do tohto prostredia prišli Taliani, ktorí našli biznis model v tom, že že európske fondy, ktoré prídu na Slovensko na podporu poľnohospodárstva, jednoducho ukradnú. Aby sme nehovorili len o nich, e, sú v tom viacerí drobní či väčší podnikatelia z tohto regiónu. Z okolností dnes je vyšetrovaná aj bývalá poslankyňa Smeru sociálna demokracia ktorá si napríklad e, zdokumentovala alebo, alebo brala dotácie na e, poľnohospodárskú pôdu, napríklad na asfaltovú plochu, parkoviska alebo na letisko. Čiže máme zdokumentovaných viacero prípadov, keď napríklad na jeden pozemok bralo viacero organizácií dotácie. V, v tom systéme je neuveriteľný neporiadok a no, o tom by sa dalo hovoriť hodiny a hodiny. Čiže to boli Vadalovci. Druhý dôležitý prípad, ktorý sme ale uzavreli až po vražde, to boli Akinovci, mm, to boli Taliani, respektíve Belgičania talianského pôvodu, ktorí, ktorí boli eh, hlavnými predstaviteľmi dovozu kokainu cez eh, holandské prístavy a distribúciu kokainu do celej Európy. A hlavou tohto prípadu bol, alebo hlavou tohto gangu bol Silvio Aquino. Z okolností mal Aquino slovenskú manželku, čiže zo Slovenska a peniaze, ktoré získal z, z nelegálnej trestnej činnosti, konkrétne z distribúcie narkotík, práve aj takým spôsobom, že kupoval nehnuteľnosti vo Vysokých Tatrách, čo je jedna z top eh, dovolenkových a rekreačných destinácií Slovenska. Mm, dnes je už Silvio Aquino, po smrti zavraždili ho jeho, jeho konkurenti v Belgicku. Prípad bol uzavretý, viacerí členovia jeho gangu, eh, z vodokolnosti viacerí z nich sú jeho príbuzní bratia alebo bratranci skončili v, vo väzeniach eh, s vysokými trestami, ale inak tam je ten zaujímavý prípad, že, že oni dovažali eh, kokain do Európy v lodiach, tvárili sa, že to je ovocie alebo tovar, ktorý podlieha rýchlej a krátkej expirácii, čiže tam nedochádzalo k nejakým výrazným kontrolám. Myslím, že to bolo v Rotterdame a následne kontajnery odchádzali do Európy. Často sa prevažal priamo zamaskovaný v ovoci a je v prípad z Českej republiky, keď v banáne našli, v, eh, myslím, že to bol Lidl, našli vrecko s kokainom priamo v obchode. Čiže to sú také dva úplne najrukalapnejšie uh, dôkazy toho, že organizovaný zločin na Slovensku nie je niečím mimoriadným, dokonca tam majú zastúpenie medzinárodné zločinecké skupiny, ale to, to by už bolo <laughs> naozaj že na, na veľmi dlhý čas. A čo sa týka Donova, ja myslím, že som to veľmi jednoducho zhrnul, ale pokiaľ pani z prokuratúry alebo z finančnej správy budú k tomu chcieť povedať viacej, lebo nechcem zase ja hovoriť niečo, aby to nevyzeralo, že prezradám senzitívne informácie a že tým chcem narušiť alebo, alebo poškodiť vyšetrovanie. V mojom záujme aj v záujme mojich kolegov je, aby všetky tieto prípady boli riadne vyšetrené, aby tí, ktorí, sú za tým, ktorí za tým stoja, ktorí sú za to zodpovední, boli postavení pred súd a riadne odsúdení. Čo sa týka vami spomínanej kauzy s prepojením na Belgicko, žiaľ, už ako sme uvádzali v podkladoch, nie je možné sa z našej strany k uvedenému prípadu vyjadriť. Nie je to v štádiu ešte trestného konania, nepodlieha to dozorovým právomociam prokuratúry, avšak môžem len povedať to, že príslušné orgány sa zaoberajú danou vecou. Čo sa týka kauzy Donovali, poprosím pán doktora Šilinku. Ďakujem Opäť platí to, čo som už viackrát e, povedal, že ide o prípad, ktorý je e, neskončený, e, živý a teda ozaj podrobné informácie nemôžeme verejne publikovať. Každopádne tú úlohu a zapojenie malckej spoločnosti do toho reťazca alebo do toho modusu operandi páchania trestnej činnosti, pre ktorú je vedené trestné stíhanie, je, je v celku jasne popísaná v písomnej odpovedi, ktorú sme poskytli a zrejme vám bola daná aj k dispozícii. E, môžem povedať, že pokiaľ ide o spoluprácu s malckými orgánmi, e, sú tam využívané inštitúty e, trestnoprávnej právnej pomoci. Zatiaľ aktuálne prebiehajú, takže opäť bližšie, ak dovolíte, nebudem špecifikovať ale áno, prebiehajú, je tam tá spolupráca a všeobecne hm, hodno povedať, že vždy zapojenie tzv. cudzieho prvku a tým skôr spoločnosti tzv. schránkových do reťazcov páchania e, akékoľvek trestnej činnosti, ale, ale daňovej a finančnej osobitne, vždy komplikuje e, tú kontrolnú zisťovaciu činnosť a objasňovanie daného skutku. Vždy to komplikuje. E, preto sú aj takéto spoločnosti do toho reťazca e, inkorporované v niektorej z nich časti a prípadne aj viacero tých spoločností. Ale napriek tomu, ak je tu chuť do toho a chuť je, tak vieme aj takéto skutky objasniť. Mhm. Thank you. Uh, <clears throat> now EPP. Ďakujem. Teraz za EPP Dariuš. <clears throat> Yes, thank you, chair. Ďakujem pekne, pán predseda. Moja prvá otázka je adresovaná predstaviteľom finančného riaditeľstva a možno aj e, úradu špeciálneho prokurátora. My sme videli pomerne upokojujúcu štatistiku o tom, že došlo k výraznému zlepšeniu z hľadiska vyšetrovania týchto trestných e, činov súvisiacich s daňami. E, daňová medzera sa podľa tejto štatistiky za uplynulý rok e, zúžila, čo je povzbudzujúce, ale moja otázka je stále zameraná na fakt, že veľmi e, vážne prípady odhalujú investigatívni novinári a nie štátne orgány, ktoré by to mali mať v priamom popise práce. Čiže súhlasíte so mnou, že v tejto chvíli možno konštatovať isté vážne slabiny v systéme vyšetrovania, v štátnom systéme vyšetrovania daňových e, zločinov existujú, že e, štátny systém by mal robiť viac, aby nedal priestor podvodníkom v daňovej oblasti. A v tejto súvislosti by som sa chcel spýtať, ako vy navrhujete, ako tieto e, nedostatky systému odstrániť. Druhá otázka je adresovaná pánovi Bardimu. V prvom rade by som chcel vyjadriť vďaku za váš e, veľmi informatívny vstup, za vašu odpoveď, e, ktorá nám veľmi pomohla. Moja otázka sa týka ochrany oznamovateľov, teda to, čo sa nazýva po anglické whistleblower, teda to sú tí, práve tí investigatívni novinári. Ako by ste zhodnotili štatút alebo stav ochrany novinárov, ktorí sa zaberajú takouto relatívne nebezpečnou činnosťou. Máme novinára, ktorý, dajme tomu, chce odhaliť e, trestný čin, ale pochopiteľne e, by mal počítať s určitou ochranou zo strany štátu. Čiže existujú nejaké e, právne ustanovenia v právnom systéme Slovenska, ktoré by e, mohli zabrániť takýmto tragickým prípadom, akým bola smrť Jana Kuciaka? Tak, kto by chcel začať, pánové, prosím? Kto chce začať, páni? Ďakujem pekne. Uh, tak chcem len teda ešte detail povedať, že zlepšenie tej štatistiky nebolo za posledný rok, ale je to vývoj za posledných 6 rokov na Slovensku. To znamená, že tie opatrenia, ktoré príjmame, není to jednorázová vec, ale je to teda, je to teda dlhodobá vec. Uh, Takisto si nemyslím, že investigatívni novinári odhalujú veci, ktoré, ktoré štát neodhalí. Na Margo toho môžem povedať, že ak som si spätne pozrel články, o ktorých písal nebohý pán Kúciak, tak samozrejme, že daňové kontroly, a nemôžem o tom hovoriť presne v ktorých firmách a s akými výsledkami, ale bežali alebo teda boli tam vykonávané už aj teda v minulosti, predtým ako o nich, o nich písal. A s rôznymi, s, s, s, s rôznymi závermi. Čo sa týka tej mm, spolupráce alebo tých opatrení do budúcnosti, toho, čo by štát mal viacej robiť, samozrejme vždy je čo zlepšovať a nie je to len teda na Slovensku, pretože pri mojich stretnutiach so všetkými európskymi krajinami a s ich daňovými správami sa myslím, že potlkáme, alebo teda stretávame s úplne rovnakými problémami všetci. To nie je len otázka Slovenska. A samozrejme, že existujú e, skupiny alebo jednotlivci, ktorí tieto daňové zločiny páchajú a štát ich nevie odhaliť. Ale ak by existoval nejaký univerzálny systém na ich odhalenie, tak my by sme ho veľmi radi používali. Zatiaľ máme iba tie e, bežné opatrenia, ktoré všetky krajiny sa snažia im implementovať a, a robiť ich čím, čím, čím lepšie. A my sme otvorení každému zlepšeniu. Zapájame sa do všetkých medzinárodných aktivít, ktoré vedú k odhalovaniu takýchto, takýchto ľudí. Takže Eh, ale samozrejme vždy máme pred sebou nejaké ciele a máme, máme pred sebou veci, ktoré chceme zavádzať na to, aby sme boli efektívnejší v tomto. Ja by som ešte možno takú jednu všeobecnú poznámku povedal. Eh, porovnávať prácu novinára alebo investigatívneho novinára s prácou orgánov činných trestnom konaní alebo orgánov, ktoré, ktoré zodpovedajú za zisťovanie, odhalovanie trestných činov a ich páchateľov je častokrát tak laicky skresľované. E, vysvetlím to asi na takom prípade, že to, čo e, novinár napíše e, v jednej vete, my musíme častokrát siahodlho, možno aj mesiace preukazovať a podkladať dôkaznými prostriedkami v súlade so zákonom. Preto môže mať e, verejnosť a možno aj oprávnený pocit, subjektívny, že my sme v nejakom sklze, e, závoze, že novinári to vedia a štátne orgány nevedia. No my aj vieme, len o tom nemôžeme hovoriť, kým určité skutočnosti nemáme e, dostatočne podložené. Ja osobne som sa s takýmito mám vlastnú teda skúsenosť v jednej z kaos, tiež kaos, o ktorej písal aj, aj nebohý e, pán e, Kuciak, e, kde som mohol byť tisíckrát o niečom presvedčený, ale rozhodnutie som mohol vydať až vtedy, ak som mal o tom javecné dôkazy. Pre mňa nie je dôkazom článok v novinách. Takže treba, treba to aj v tomto kontexte e, e, chápať a, a trošku takej objektivity objektívne sa na to prizerať. A pokiaľ ide, pokiaľ ide o tú otázku vami položenú o nedostatkoch e, e, v činnosti objasňovania trestnej činnosti a, a tak ďalej. Ja už som povedal, že orgány policie, zvlášť úrad špeciálnej prokuratúry, nie je orgán, ktorý zodpoveda za, za zisťovanie trestných činov a objasňovanie trestných činov a ich páchateľov. My zodpovedáme za dozor nad zákonnosťou od určitého štádia získania sumy informácií, ktorá nás oprávňuje konštatovať, že je tu dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu. A preto, ak dovolíte, nebudem sa vyjadrovať, e, nie som tým kompetentným orgánom, aby sme sa vyjadrovali k iným štátnym orgánom a ich činnosti a už vôbec nie nejakých subjektívnych názorov. Napríklad, napokon asi ani vás nezaujímajú, čo si myslím ja ako, ako osoba, ale, ale fakty. Ďakujem pekne. Ja by som pre krátkosť času, budem naozaj veľmi heslovitý, ale dotknem sa troch vecí. Prvá, keď ste spomínali Maltu, tak len pre zaujímavosť, záť Mariana Kočnera je z Malty, alebo jeho bývalý záď je z Malty a jeho podnikanie sa zameriava na daňové optimalizácie a zakladanie firiem. To len na doplnenie toho, že aké portfólio má, s akým portfóliom mohol pracovať Marian Kočner pri svojich biznisoch. Druhá vec, by som zareagoval len veľmi krátko na finančnú správu. Áno, je z minulosti niekoľko prípadov, keď finančná správa naozaj konala a podala e, trestné oznámenia na, na, vyšetro, na, e, na, na NAKU alebo teda na políciu. Odtiaľ prišla odpoveď, že, že vo, vo, veci sa nezačne konať a, a tým bol prípad často odložený. E, vo viacerých prípadoch, alebo v niektorých prípadoch, konkrétne v Bašternákovi, bola finančná správa za to kritizovaná, že, že ďalej nenaliehala na vyšetrovateľov, aby vo veci začali konať ale, ale po, myslím, že to bolo v 2017, keď by už dnes bývalý minister financí Kažimír povedal, že keď sa na toto dotazoval na finančnej správe, a pardon, pardon, tak minister financí uh, potom ako ho, ako ho atakovali, že, že, či toto skúmal, tak povedal, že, že áno, ale že to bola bežná prax e, v prípade finančnej správy, že už ďalej nenamietala. Povedal to v rozhovore pre denník SME. Čiže a povedal, že, že ďalšie, že bude dbať na to, aby bola práca v tomto smere odvedená buď lepšie alebo, alebo zodpovednejšie. Čo sa týka ochrany novinárov na Slovensku, tam, by, tam, tam sú dve veci. Prvá je legislatívna, k tej nie sú námietky. Myslím si, že po legislatívnej stránke sú novinári na Slovensku chránení. Druhá vec je tá, že do 27. februára 2018 nikto nepredpokladal, že na Slovensku budú chcieť vraždiť novinárov. Čiže myslím si, že aj z tohto dôvodu e, tá, tá, to, to, to priame uh, ten, ten priamy výklad zákona, respektíve jeho, jeho realizácia nebola, nebola dovtedy riešená. Ja verím, že, že inštitúcie, ktoré za, sú za toto zodpovedné, už e, nedopustia, aby sa niečo podobné stálo a v prípade, keď novinári budú potrebovať uh, chrániť, tak ich chrániť budú. E, e, Ďakujem za socialisty. Ďakujem za európskych socialistov a demokratov, pani poslankyňa Smolková. Ďakujem pekne za slovo. Keďže som zo Slovenska, tak dovolím sa prihovoriť aj mojim ostatným kolegom a všetci, ktorí tu ste. A využívam túto chvíľu, aby som poďakovala tu prítomným, ktorí nám hovoria o tom, ako pokročili ďalej vyšetrovania, čo všetko konajú. A z môjho osobného pocitu musím povedať, že keď niekedy sa orgány činné v trestnom konaní e, išli takou dobrou rýchlosťou cez dedinu 60 alebo 50, tak dnes je to diaľničná rýchlosť. Oceňujem vašu prácu, možno mám aj viac informácií, pretože bola som v decembri na misii. Aha, excuse, Takže možno mám viacej informácií. Bola som v decembri na misii, kde sme sa stretli so štyrmi špeciálnymi generálnymi prokurátormi, kde nám poskytli viacej informácií, pretože boli tam len poslanci Európskeho parlamentu, nebol tam nikto iný prítomný a mohli toho viac povedať. Čiže mám taký dobrý pocit z vašej vykonanej práce a chcem sa vám mene všetkých nás poďakovať. Robíte veľmi dobrú vec. Daňové úniky to nie je len problém Slovenska, daňové úniky je problém celosvetový, celoeurópsky. Štatistiky hovoria o tom, že na každého obyvateľa Európskej únii ročný daňový únik aj na batoľa je viac ako 2000 eur. Preto sa v tejto súvislosti chcem spýtať, či pomáhajú vám tie opatrenia, ktoré my z Európskej únie prijímame na cezhraničnú výmenu informácií, prípade výmenu informácií medzi jednotlivými členskými štátmi, aby sme to riziko daňových únikov znižovali. To je jedna vec. E, druhá otáz- druhú otázku, ktorú bude mať, bude otázka v súvislosti s Kočnerom, s pánom Kočnerom, pretože tak ako pán Bardy nám prezentoval taký rozkvitnutý kvet, na koho pán e, Kočner mal všetko kontakty opozičných a koaličných politikov a tak úplne naľavo bol pán Sulik, náš e, súčasný kolega a predtým, keď sa s ním stretával, e, bol predseda Národnej rady. Tým chcem neodsudzovať pána Sulika, tým chcem dokumentovať, on sa už za to ospravedlnil, Chcem dokumentovať, aký pán Kočner bol nebezpečný človek a aké kontakty všetko využíval, zneužíval. Dnes je vo väzbe, je väzobne stíhaný za inú trestnú činnosť, v súvislosti s vraždou pána novinára, pokiaľ mám dobré informácie, je v pozícii svetka, ale znepokojuje ma, že skoro dennodenne čítame v jednom denníku informácie, ktoré unikajú zo spisu z vyšetrovania vraždy pána Kuciaka a jeho priateľky. Doslova sú tam citácie a doslova e, utajeného svetka. Ako je toto možné, že e, sa objavuje na svetlo sveta informácie, ktoré by nemali byť. A chcem sa spýtať, či sa tým nemarí vyšetrovanie, pretože každý na Slovensku očakáva e, veľmi tužobne, aby prípad vraždy Jana Kuciaka a jeho priateľky bol čo najskôr uzatvorený, pretože myslím si, že to priniesie aj také uspokojenie nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe. Ďakujem pekne. A potom. E, čo sa týka teda tej cezhraničnej spolupráce v boji proti, proti daňovým podvodom, e, samozrejme Európska únia e, nám dáva do ruky niektoré nástroje a potom, potom je to odhalovanie o niečo jednoduchšie. Je to ale tak ako vždy teda v živote. Máme tu skúsenosť, že niektoré nástroje sa zavádzajú ťažšie, pretože na tom treba zhodu všetkých krajín a, a z nášho pohľadu a, a, a teda z toho, že my potrebujeme byť o mnoho operatívnejší a rýchlejší v tomto, tak sa nám javí, že niekedy také bilaterálne dohody medzi dvomi krajinami sú pre nás výhodnejšie a rýchlejšie o výmene informácií, pretože sa dokážeme ako keby rýchlejšie dohodnúť, nájsť tie cesty, ktorými si tie informácie posielame, lebo tiež to má nejaké, nejaké legislatívne obmedzenia. Takže Takže my samozrejme kvitujeme každú možnosť, ktorú teda dostaneme, aby sme to, aby sme to mohli robiť a takisto vyvíjame tú vlastnú iniciatívu hlavne na tej, na tej bilaterálnej úrovni, aby sme, aby sme tie vzťahy a tie informácie si vedeli meniť rýchlejšie. V prvom rade sa chcem poďakovať za slova pani europoslankyne, lebo E, dobre, dobre nám, ktorí robíme ozaj prácu, pri ktorej denodene ohrozujeme aj vlastné rodiny, e, ozaj veľmi dobre padne ľudský aj, aj to slovičko, že <laughs> ďakujem, lebo ozaj poslednú dobu e, to slovo ani tak veľmi často nepočujeme. Možno len doma od manželky ho počujem, ale inak není. Takže ďakujem. Pokiaľ ide o úniky informácií, samozrejme aj, aj nás ako orgány v trestnom konaní teda zástupcov prokuratúry to znepokojuje, trápi nás to. Ja absolútne garantujem za úrad špeciálnej prokuratúry e, diskrétnosť a to, že z úradu špeciálnej prokuratúry tie informácie neunikajú. Kolegovia, ktorí prípad dozorujú, dokonca o zisteniach neinformujú ani iných kolegov na úrade špeciálnej prokuratúry. Dovolím si povedať, že ani pán špeciálny prokurátor a jeho zástupca e, nemajú také informácie, ktoré majú priamo dozorujúci prokurátori. To absolútne garantujem. Pokiaľ ide o iné orgány alebo iné osoby, ktoré sú zúčastnené v trestnom konaní, samozrejme ich je, ich je mnoho. Prezident policajného zboru prijal e, opatrenia s cieľom, aby sa ten únik zamedzil alebo čo najviac minimalizoval. A Jedným z konkrétnych výsledkov toho, že ozaj chceme objasňovať e, všetku trestnú činnosť, pretože aj únik e, informácií a častokrát aj utajovaného charakteru je trestnou činnosťou, aj vo vzťahu k úniku týchto informácií sa vedie samostatné trestné konanie, ale vzhľadom na charakter a povahu toho konania e, prosím o pochopenie, že bližšie informácie vám nepodám ale vedie sa a konáme v tej veci. Dobre, ďakujem, pánové. Ďakujem. Hm, páni, tým sme sa dostali ku koncu nášho vypočutia a ja by som na tomto mieste chcel teraz poďakovať všetkým účastníkom pánovi Bardimu, Bardimu pánovi Kajabovi, pánovi Žilinkovi, pánovi Provazníkovi a pánovi Hanikarovi za to, že sem prišli a umožnili túto výmenu názorov. My e, samozrejme vo výbore zvážime to, čo sme si vypočuli. Toto vypočutie nie je jediným zdrojom informácií. E, máme aj písomné informácie a iné informácie, ale e, myslím, že dnes môžem urobiť už na základe tohto vypočutia jednu vec a to veľmi oceniť prácu tých, ktorí na Slovensku bojujú proti organizovanej kriminalite, respektíve kriminalite ako takej. To sú predstavitelia justície, aj iných úradov, aj novinári. A ako sme si aj dnes vypočuli, je to aj za cenu toho, že niekedy sú dokonca v ohrození ich životy. A my vieme, že svoj život v snahe odhalovať pravdu položil Jan Kuciak spolu s Martinou Kušnírovou. A stále platí a všade platí, že prvou líniou obrany demokracie sú nezávislí novinári a nezávislá justícia. A myslím si, že všetci, ktorí bojujú proti zločinu na Slovensku, e, pokiaľ sledujú situáciu na Slovensku, majú podporu spoločnosti, majú podporu občanov a jednoznačne majú aj podporu našu. Takže ďakujeme. Tým uzatváram túto časť e, nášho zasadnutia. O 5 minút budeme pokračovať druhým vypočutím.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 Well, dear colleagues, we will start... Drahé kolegyne a kolegovia, pustíme sa do eh, druhého bloku nášho zasadnutia výboru TAX 3. Chcel by som privítať všetkých eh, na tomto zasadnutí. Eh, budeme hovoriť o ehm, hodnotení daňovej medzery. Zasadnutie bude zahrňať jeden panel, kde odprezentujú prezentácie naši rečníci. Prvým rečníkom je Gaeta Nikodem, ktorý je vedúci útvaru ekonomické analýzy, hodnotenia a podpory posudzovania vplyvu na generálnom riaditeľstve zdanenia na únia Európskej komisie. Je tiež členom projektovej skupiny Fiskalis pre daňovú medzeru a potom si vypočujeme príspevok pani Anet Alšteter, ktorá je profesorkou a e, vedúcou Centra pre dane a behaviorálny výskum na Fakulte ekonomiky a podnikania na Norskej univerzite pre um, vedy súvisiace so životom. Ona je expertkou na daňové, daňové vyhýbanie. Um, záverom e, si vypočujeme príspevok pána Petra Janského, ktorý je Ehm, asistentom profesora na Karlovej univerzite v Prahe, je autorom štúdie o globálnej distribúcii strát eh, príjmov spôsobených vyhýbaním sa daňam. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste tu. Dáme priestor na vaše úvodné vystúpenia. Poprosím, aby ste neprekročili každý 7 minút. Ja poprosím pána Gajetana Nikodemeho. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ďakujem výboru za toto pozvanie, túto možnosť prehovoriť o um, tejto daňovej medzere. Boj proti daňovým podnikom, vyhýbaniu sa daniam uh, je prioritou pre komisiu. Komisia v uplynulom roku rozbehla niekoľko iniciatív, aby zabezpečila súlad s predpismi a aby sa vyhla alebo predišla vyhýbaniu sa daniam, daňovej povinnosti. Ja sa ospravedlňujem za ten môj hlas. Som asi jednou z prvých obetí sezónnej chrípky, takže je to sezóna vec, nie je to môj normálny hlas. Aby sme podporili agendu, budeme musieť najprv analyzovať a pochopiť rozsah problému a jeho vývoj v čase. Ehm, myšlienka alebo pojem daňovej medzery je v tomto kontexte veľmi užitočná a hoci je to téma veľmi komplikovaná, pretože z definície sa snažíme kvantifikovať aktivitu, ktorá je buď skrytá, alebo ktorá nie je priamo merateľná. To je teda asi hlavný problém. Takže keď komisia ehm, konala v priebehu rokov, tak ehm, dospela k e, niektorým krokom. Vytvorila napríklad skupinu Fiscalis, ktorá skúma e, daňovú medzeru ako pojem. Spraco- boli spracované tri správy. E, správa Fiscalis o medzere v oblasti DPH z roku 2016, ďalej dve špecifické správy Jedna sa týka spolupráce o preklenutí daňovej medzery, druhá pojednáva o intrakomunitárnom podvode s chýbajúcim obchodníkom Missing Trade Fraud. A ja teraz pracujem na daňovej medzere v oblasti dane z príjmu právnických osôb. Čiže cieľom je získavať od členských štátov informácie a diskutovať o rôznych metodikách, ktoré daňové správy, e, vedci a rôzne organizácie na celom svete uplatňujú pri posudzovaní daňovej medzery. Chceme teraz mapovať tieto metodiky a zároveň chceme diskutovať o výhodách a nevýhodách. Tie jednotlivé správy boli zverejnené, a osobitne a metodika odhadu daňovej medzery bola zverejnená elektronicky na našom webe a vyšla v sérii materiálov, vedeckých prác v oblasti zdanenia. Takže v rámci nejakého stručného úvodu, aby som priblížil, čo vlastne myslíme pod daňovou medzerou. Daňová medzera je rozdiel medzi daňou, ktorá mala byť vybraná na základe existujúcich daňových predpisov a daň a, a daňou, ktorá reálne vybraná bola. Čiže je to rozdiel medzi tým, čo malo byť vybrané a reálnym výberom dane. A ten rozdiel ten je spôsobený niektorý, niekoľkými príčinami. Môže ísť o vyhýbanie sa podvody, ale aj bankroty spoločnosti. Spoločnosti môžu kvôli neschopnosti splatiť svoje záväzky, nielen daňové, ale aj iné, e, vyhlásiť bankrot. Takisto môže e, ísť o chyby spôsobené placami daní vo výkazoch. E, využívajú sa dve hodnoty, ktoré dokument e, popisuje. Jeden, jeden prístup, e, prístup z hora nadol, druhý prístup, prístup z dola nahor. Ten, cieľom toho prístupu z hora nadol je výjsť z makroekonomických indikátorov, napríklad štatistík o národných účtoch a využiť tieto makroekonomické údaje na to, aby sa odhadla ekonomická aktivita. A na základe odhadu objemu ekonomickej aktivity e, sa extrapoluje približné množstvo daní, ktoré sa mali vybrať. A e, prístup z dola nahor zase vyplýva z auditov, či už náhodných alebo výberových e, auditov u vybraných placov daní a na základe týchto auditov sa snažíme extrapolovať do celej populácie efektívnosť výberu daní a netreba asi ani o tom hovoriť a vrátime sa k tomu určite aj v diskusii. Obe tieto metódy majú svoje výhody a nevýhody. Ďalšia vec, ktorú chcem tiež zdôrazniť, je to, že voľba e, metódy odhadu zo strany daňových orgánov závisí od dostupnosti údajov. Takisto sa musí zvážiť objem prostriedkov, ktoré možno vynaložiť na danú metódu. Napríklad správy, ktoré e, spracúvajú výsledky e, daňových, e, do, daňových kontrol, sú veľmi náročné z hľadiska, z hľadiska ľudskej práce a zase ten prístup z hora nadole je náročný z hľadiska informácií, ktoré je potrebné spracovať. Takže keď hovoríme o tých dátach, tak je treba zvážiť vývoj skôr než exaktné okamžité úrovne, hoci um, aj okamžitá úroveň dokáže poskytnúť istý odhad magnitúdy problému. No a správy alebo správa týkajúca sa daňového, daňovej medzery um, konštatuje, že neexistuje konsenzus uh, o metodike na odhad alebo výpočet daňovej medzery a my dúfame, že e, aj e, takýto projekt e, bude motivovať členské štáty, aby komunikovali a zjednotili sa na nejaké metodike. Toto je vec, ktorú by sme naozaj chceli podporiť. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja ďakujem vám. A teraz pani Anet Alčteter ak som to meno vyslovil správne, asi nie. Moje meno je naozaj veľmi komplikované. Každopádne ďakujem za toto e, pozvanie. Ja túto svoju prezentáciu e, založím na e, výsledkoch prebiehajúceho výskumného projektu. Všetky tieto výsledky sú k dispozícii aj na internete pre tých, ktorí by chceli sa o tomto výskume dozvedieť, dozvedieť viac. Ako povedal pán Nikodéme, máme tu dva typy, teda legálne vyhýbanie sa daniam a nelegálne podvody, ktoré oba, oba, obe tieto metódy smerujú k zníženiu e, uhrádzanej dane. A my sa snažíme skúmať obidve, ale najprv sa sústredím na nelegálne spôsoby vyhýbania sa daní e, a fyzické osoby a najmä tzv. offshore e, systémy. V prvom rade si treba povedať, že ak chceme odhadnúť daňovú medzeru, treba sa pozrieť na dáta. Dáta často sú skryté, pretože to je účelom tých eh, podvodov a vyhýbania sa, a preto musíme byť trocha kreatívni. A preto eh, sa snažíme extrapolovať daňovú medzeru ehm, a snažíme sa to robiť tak, aby to nebolo príliš nákladné z hľadiska eh, ľudskej práce alebo financií, čo je teda prípad skúmania výsledkov daňových kontrol. My to riešime inak. Ideme do zahraničia a, a máme pocit, že tie daňové úniky sú trocha nižšie E, v prípade napríklad CZČO, ktorí e, predkladajú vlastné daňové výkazy, tak e, tam môže dochádzať k skrývaniu príjmov. Tie veľké firmy tieto ťažko skrývajú, ale prišli sme k tomu, alebo teda pred, predpoklad naša hypotéza je, že k nelegálnym spôsobom skrývania daného základu sa e, uchylujú jednotlivci, zatiaľ čo bohaté veľké firmy využívajú legálne spôsoby. A medzi tie legálne spôsoby e, zaraďujeme napríklad offshore e, firmy alebo agentov. A keď prehliadneme alebo prejdeme cez tú dymovú clonu, ktorú vytvárajú, tak zistujeme, že Eh, áno, tí eh, malí a chudobní sa vyhýbajú daňam, ale tí bohatí sa vyhýbajú ešte viac. Takže je potrebná eh, spolupráca medzi vedcami, pracovníkmi daňových správ a ostatnými profesiami, aby sme rozkryli celú túto sieť informácií. Takže čo vieme a čo nevieme o týchto zámorských miestach, kde odtekajú príjmy. My máme dáta od e, roku 2015, kde vieme, že zhruba 10 globálneho HDP e, je ukrytého, a teraz hovorím o fyzických osobách a domácnostiach, to sú finančné, e, finančné prostriedky, ktoré sú ukryté v zámorských, na zámorských účtoch. A tu nehovorím samozrejme o nehnuteľnostiach, vozidlách, zkrátka hmotnom majetku. Keď porovnáme tieto odhady s odhadmi BCG, to je Boston Consulting Group, tak ich odhad e, na základe informácií o prostriedkoch, ktoré manažujú pre svojich klientov, je ešte vyšší. E, my vieme, že asi 90% týchto offshoreových prostriedkov e, sa nikdy nedostane daňovým orgánom vo forme nejakého daňového priznania. Otázka je, my sme chceli na jednej strane odhadnúť globálne tú mieru ukrývania prostriedkov a potom sme sa snažili identifikovať, ktoré krajiny a ktorí jednotlivci najviac ukrývajú prostriedky v zahraničí. A je tu obrovský rozptyl, priemer je teda 10%, ako som povedala, svetový priemer je zhruba 9,8% a teraz hovoríme o domácnostiach a e, zámorských e, zámorských e, centrách. V e, e, škandinávskej krajiny tam je zhruba 4%, kontinentálna Európa 15% až um, až 40 v prípade Ruska napríklad. Táto nehomogénnosť tá nie je vysvetliteľná len mierou zdanenia. Krajiny s nízkym zdaniem, ako Japonsko alebo e, e, Severná, pardon, Južná Korea e, majú nízku mieru ukrývania prostriedkov v zámorských daňových rajoch, ale takisto škandinávské krajiny, ktoré majú vysokú mieru, mieru zdanenia. My využíme rôzne nové daňové zdroje E, využívame, teda využili sme tri veľké daňové zdroje. V súčasnosti máme pocit, že celá problematika je koncentrovaná e, hore. Um, ukazuje sa, že 1% najbohatších škandinávskych domácností má nenahlásené bankové účty, napríklad v HSBC v Švajčiarsku. A e, tie častky sú obrovské. To, tu ide o 40% celého ich bohatstva. A toto je len jedna z mnohých bank. A dôsledky sú také, že 80% týchto skrytých prostriedkov, lebo vieme, že ide o prostriedky, ktoré nie sú nahlasované daňovým orgánom a samozrejme my sme vylúčili tie, ktoré sú nahlásené, ale 80% z toho 1%, eh, 1,1% najbohatších eh, domácností, aj polovica tohto bohatstva, teda aj keby sme zobrali 0,01% eh, najbohatších domácností, ide o obrovské percento celkového bohatstva alebo celkových úspor domácností a naše Eh, odhady tým pádom odhalujú aj nerovnosť, pretože eh, ak extrapolujeme na základe tohto nenahláseného bohatstva, znamená to, že eh, aj my, ak vychádzame pri hodnotení rovnosti alebo nerovnosti bohatstva domácnosti z nahlásených údajov, musíme tieto dáta upraviť. Čiže um, nie je nelegálne, uh, teraz hovorím o Panama Papers, uh, využiť firmu ako uh, Fronseca, ktorá E, pomáha s optimalizáciou. A čo e, napríklad vieme z Amnesty, tak 14% najbohatších e, domácností v Norsku a Švedsku dobro, dobro, dobrovoľne priznalo, že sa vyhýba daňam. Aj takýmto spôsobom sa peniaze dostavujú naspäť do systému, lebo no, títo jednotlivci, keď tie peniaze prinesú naspäť do systému, tak už platia dania. A teraz, ak niekto bude chcieť vedieť, tak k tej daňovej medzere. My sme my, my sme využili e, informácie z randomizovaných daňových kontrol daňových orgánov a e, v distribúcii môže, môžeme usporiadať domácnosti podľa ich bohat, bohatstva od najchodobnejších naľavo po najbohatšie napravo. Môžeme odhadnúť, koľko e, daní mali zaplatiť a koľko daní reálne zaplatili. Využívame simulátor na microdata. Máme veľmi dobrú spoluprácu s daňovými orgánmi <laughs> tak práve mi povedali, že hovorím troška rýchlo, ale um, ja to beriem tak, že nie, že ja hovorím rýchlo, ale uh, ostatní myslia, myslia trocha pomaly, hovorí rečnička, dobre, každopádne výber dane pardon, daňová medzera v Škandinávii je zhruba 3%. Máme veľmi nízku mieru samozamestnávania, čo je jeden z dôvodov, ale eh, zvyšuje sa to na zhruba 25% eh, na tom vrchole pri tých najbohatších. Čiže vidíme obrovskú um, daňovú medzeru pri tých najbohatších a tam práve sú tie peniaze. Ďakujem veľmi pekne. <laughs> Ďakujem, hovorí predseda. Teraz pán Petriansky. No, dámy a páni, je pre mňa cťou sa zúčastniť na tomto vypočutí o daňovej medzere. Anet eh, hovorila o vyhýbanie sa dania v prípade fyzických osôb. Ja sa chcem skôr zamerať na vyhýbanie sa daniam u právnických osôb. Ja chápem, že um, aj e, pán Nikodéme, aj Anet spomenuli e, viacero pojmov, vyhýbanie sa daniam, daňové podvody a tak ďalej. Nadnárodné spoločnosti o tiež hovorí a jednotlivci sa e, vyhýbajú daňam, ale ja by som sa chcel sústrediť v mojom príspevku na tzv. tzv. vyhýbanie sa E, daň v prípade medzinárodných firiem, teda ide o presuny prostriedkov, ktoré e, veľké korporácie presúvajú do nízko daňových alebo nedaňových e, ekonomík. A tu by som chcel vyjsť z niekoľkých štúdí, hĺbkových štúdí a chcel by som sa s vami podeliť o výsledky, ktoré boli dosiahnuté, vyprodukované v konkrétne deviatich štúdiách. V tejto štúdii, teda 9, ktoré dávali odpoveď tým či oným spôsobom na otázku, aké sú straty na výbere daní e, kvôli tejto praxi presúvania prostriedkov erózii daňového základu právnických osôb. E, vedci, výskumníci, medzinárodné organizácie túto tému e, začali brať vážnejšie a snažia sa poskytovať odpovede. Výskumníci teda využívajú rôzne údaje, tie údaje sú rôzneho typu, rôznej kvality, čo povedali aj predrečníci. Eh, je to pomerne veľká výzva a ťažko povedať, že by pre problém vyhýbania sa daní v prípade veľkých eh, nadnárodných právnických osôb existovali nejaké kvalitné údaje. Každý výskumník zvolí svoj, svoje východisko. V tomto prípade eh, využívame ten prístup z hora nadol, ktorý popísal pán Nikodem, teda vychádzame z určitých agre- agregovaných, spo- agregovaných údajov, makroekonomického typu. Ale niektoré z týchto štúdií e, poskytujú výsledky na úrovni krajiny. Ja som si v otázkach, ktoré nám boli zaslané, prečítal, že by sme mali skúmať aj e, distribúciu toho, teda to, ako jednotlivé krajiny bojujú proti vyhýbaniu sa daniam. Takže na toto zareagovalo niekoľko štúdí, respektíve je možné vyťažiť e, odpoveď na túto otázku len z obmedzeného množstva štúdí, ktoré sa zameriavali na jednotlivé krajiny. A teraz sa pozrieme na ten odhadovaný objem. Pre každú štúdiu uvádzam hlavný výsledok, um, pričom krajiny, ktoré my sme zvážili, vo väčšine prípadov sú um, teda e, skúmajú od 30 do 100 krajín, čiže je ich veľa. E, väčšinou sú to rozvinuté krajiny, len dve e, krajiny, pardon, len dve štúdie Ehm, majú dobré pokrytie všetkých krajín, ale ehm, to nemusí nič znamenať. Ide o veľké množstvo krajín a to číslo v druhom stĺpci sú odhadované ročné straty daňových príjmov daňových správ. Teda prvá štúdia OECD, e, tam odhad e, strát e, daňových príjmov je od 100 do 240 miliard eur a ja by som teraz chcel začať jedným odhadom, ktorý bol citovaný v návrhu e, správy, ktorú som si prečítal, ktorú vyprodukoval tento výbor. Je to najextrémnejší odhad e, na spodku. E, teda ten extrém možno považovať za akýsi strop. A pravda pravdepodobne leží niekde uprostred. Potom sú tu štúdie, ktoré som realizoval ja s kolegami Um, pravdepodobne, alebo došli sme k tomu, že pravdepodobne dochádza k eh, nadhodnoteniu presúvania zisku z dôvodu vybania sa daňam eh, u nadnárodnej korporácii a je celkom pravdepodobné, že reálna, reálny rozsah vyhýbania sa daniam u právnických osôb je niekde medzi tým, tými spodnými a tými vrchnými číslami, ale keď sa pozrieme na nejaký hrubý priemer, tak ide o zhruba 200 miliárd eh, dolárov ročne. To nám približne ukazuje rozsah toho javu, ktorý skúmame. Teda v tomto prípade ide o e, výpadok daňových príjmov z dôvodu využívania napríklad daňových rajov nad národnými korporáciami. Na, no e, my sme do odhadu zapracovali viacero štúdí, ale um, je možné ich viac, je možné ešte viac rozšíriť e, túto metaštúdiu. Tie štúdie sa veľmi líšia z hľadiska metodiky, takže teraz nie je priestor na to, aby sme hovorili o detailoch metodiky, čo som však e, ochotný poskytnúť, ak e, budete mať záujem v diskusii. Môžem o tom pohovoriť. Teraz by som chcel um, využiť jeden graf z jednej z tých štúdií, ide o spoluprácu s pánom Miroslavom Palanským z Karlovej univerzity, teda ja a on, sme položili otázku, um, ktorá nadvezuje na tú otázku Európskeho parlamentu. Ktoré krajiny uh, kvôli vyhýbaniu sa daňom právnických osôb strácajú najviac? My sme uh, sa pozreli na 5 štúdí, ktoré uh, majú výsledky E, rozdelené podľa jednotlivých krajín e, a na základe nich sme skúmali, ktoré krajiny teda prichádzajú o najviac peňazí. Tento graf je práve zjednodušením, e, kde sme rozdelili krajiny na príjmové skupiny podľa definície Svetovej banky a ukazuje sa, že je tu pomerne veľká zhoda na tom, ktorý typ krajiny podľa príjmu stráca najviac. Čiže tá čierna farbe to sú vysokopríjmové krajiny podľa klasifikácie OECD, tie strácajú najviac, nízkopríjmové krajiny tie nepredstavujú, alebo teda sa nepodelujú na týchto daňových výpadkoch z dôvodu presúvania príjmov firiem. Čiže to e, je síce obraz, e, ktorý vyzerá jednoducho, ale môže to byť spôsobené aj tým, že nemáme údaje z nízkopríjmových krajín, takže v nedávnej štúdii ktorú som vytvoril, vypracoval ja a pán Palanský, sme um, vyvodili záver, že uh, k väčšine alebo teda k najväčšiemu objemu daňových uh, výpadkov nedochádza práve v tých najbohatších krajinách alebo uh, pri, krajinách s najvyššími príjmami, ale práve inde kvôli tomu, že nie sú k dispozícii dostatočne spolahlivé údaje. A teraz by som chcel uzavrieť a to pripomenutím Um, určitých príležitostí. Um, tu vykazovanie podľa krajiny je uh, potenciálne, potenciálne užitočným uh, zdrojom údajov, ktoré, ktorý by nám mohol pomôcť odhadnúť daňovú medzeru spolahlivejšie. Potom, čo sme skúmali uh, verejne prístupné údaje o bankách a ťažobných, ťažobnom odvetví, tak som opatrný a je treba zabezpečiť mechanizmus, aby tie dáta boli korektné. Takže ďakujem veľmi pekne, teším sa na diskusiu. Ja ďakujem vám. Takže teraz eh, pristúpime k diskusii. Ako obvykle, bude 5 minút na otázky a odpovede. Bolo by dobre, keby ste otázku kládli nie dlhšie ako minútu. Začneme. EPP, eh, e pán Mariuš Rosaty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som chcel poďakovať našim trom rečníkom za ich veľmi zaujímavé prezentácie. My nepoznáme presné čísla, ale vieme odhadnúť rozsah problému a všetci traja rečníci viac menej um, poskytli podobný odhad toho, koľko, okolko prichádzame kvôli vyhýbaniu sa daňam, vyhýbaniu sa daňovej povinnosti a presúvanie ziskov do tretich krajín, do zámoria je jasnou príčinou a otázka je pochopiteľná, čo s tým môžeme urobiť na úrovni Európskej únie. Na úrovni Európskej únie konkrétne sme odviedli e, istú prácu, máme novú legislatívu, ktorej cieľom je práve e, zvyšovať odolnosť daňových systémov a e, klásť dôraz na spoluprácu medzi členskými štátmi. Ale zatiaľ ten systém samozrejme nie je dokonalý. Čiže otázka je, čo by sme mohli urobiť ešte mali by sme sa zameriavať na, na sankcionovanie, e, teda e, týmto myslím sankcie pre e, právne systémy, ktoré nespolupracujú, alebo by sme mali nejakým spôsobom harmonizovať alebo viac zjednotiť daňové systémy v členských štátoch, čo je politicky trocha zložité, vzhľadom k tomu, že nemáme k tomu jasný právny základ v zmluve. Alebo by sme mali členské štáty primeť k tomu, aby využívali ustanovenia vo svojich eh, daňových zákonoch, ktorými by nejakým spôsobom zabránili eh, svojim právnickým osobám eh, vo využívaní takýchto schránkových spoločností len z dôvodu vyhybovania sa daňam. Čiže čo by ste navrhli vy? Ktorým smerom by sme sa mali z hľadiska legislatívy, legislatívnej práce aj na úrovni EÚ, aj na úrovni členských štátov venovať prioritne? A to je otázka pravdepodobne adresovaná všetkým trom. Ďakujem veľmi pekne. Kto chce odpovedať? Kto chce začať odpovedať na túto otázku? Ďakujem, pán Jansky. Ja veľmi rád začnem. Ďakujem za túto otázku. Čo robí Európska únia a čo robí Európska únia v spolupráci s OECD a um, ostatnými zoskupeniami? Podľa môjho názoru ide o kroky správnym smerom. Ja by som ich síce nazval parciálnymi zmenami, ale systém máte. Systém je a snažíte sa zlepšovať jeho fungovanie, čiže um, um máte pravidla transferového oceňovania, ktoré je možné uh, zlepšovať, uh, potom uh, môže komplikovať situáciu fakt, že aj v samotnej Európskej únii sú krajiny, kde možno by bolo vhodné vyvodiť isté sankcie, ale politicky to nie je priechodné. Takže tie sankcie nie sú až tak veľmi atraktívne, pretože potom by sme ich nemohli uplatňovať proti tretím krajinám. Nebolo by to konzistentné, ak ich nemôžeme uplatniť proti našim vlastným členom. A potom um, je tu otázka toho, či pristúpiť k nejakej celkovej reforme, teda nie len k parciálnym zmenám, ale k reforme systému alebo systémov. A toto je samozrejme možnosť. Vy ste spomenuli harmonizáciu. Tá možnosť e, bola navrhnutá e, Európskou komisiou už v roku 2016 pri zdaňovaní e, právnických osob v podobe návrhu CCCTB. A prvý návrh, ktorým by sa harmonizovali len E, daňové základy právnických osôb je, myslím, celkom evidentná vec. To je prvý krok. Hej? Čiže v prvom rade treba harmonizovať systém v tom, aby sme nemali 27, respektíve 28 daňových predpisov, na základe ktorých sa vypočítava základ dane v prípade právnických osôb, pretože tam evidentne budú vznikať vždy problémy. E, po druhé, konsolidácia, tá je troška komplikovanou záležitosťou a E, spôsob rozdeľovania príjmov po teda skonsolidovaní. A teraz e, hovorím o e, situácii skupín právnických osôb, kde bude treba zistiť, kam ten zisk vlastne prípadne, kde sa bude zdaňovať. A po ďalšie, vplyv, alebo teda údaje, využívajú sa tzv. orbis dáta, ktoré sú však nedokonalé a na to, aby sú sme mohli takýto krok vykonať, o akom som hovoril predtým, tak by nebolo veľmi obozretné, keby sme využívali nepresné údaje. Mali by sme počkať na kvalitné posúdenie vplyvov na základe kvalitných údajov. A to je všetko, čo by som chcel k tomuto povedať. Uh, Dva komentáre. Najprv k daňovým únikom. Mne sa zdá, mne sa zdá, že tu bola snaha ponechať e, e, stávajúci systém a sú to dve e, výzvy, ako keby sme mali osobnú averziu k tej druhej časti. Je to v rámci intervalu, aké sú trhové ceny, keď tu neexistuje, aká je skutočná cena, aká je hodnota loga Starbucksu ako príklad nemožno nájsť dobrý interval. Na poradcov sa minie veľa prostriedkov na korektné trhové ceny a tvorbu trhu. Takže nedostatok informácií a jedna z hlavných víziev je to, je právny spôsob nachádzať v, e, e, ako vnímať e, ako právnickú osobu každú, každú spoločnosť jednoducho e, dokonca v rámci jednej krajiny nevidieť presné ceny, pretože není dostatok informácií. E, prost... E, pre, prekážky kladené daňovým úradom pri získavaní informáciách, takže kľúčovou je tu informácia. Ak chcete pravidla implementovať, nemôžete e, zakryť spoločnosť za skutočné aktivity a predávať veľmi zvláštny spôsob hľadanie tr- trhových cien, keď tu neexistuje trh, tak to je kľúčové informácie, prehliadať ten, to usporiadanie a potom e, u daňové úniky do zámoria a tie daňové raje treba sledovať tých sprostredkov, tých, tých napomáhačov. Toľko prostriedkov sa tu vytvára, dokonca aj v terejšej situácii je tu pokuta, ale to je len vlastne e, colná problematika. Pozrime sa na futbalistov, napríklad pozrite sa na e, e, úniky zo, zo strany, povedzme, Ronalda. Jednoducho musia mať poradcov, sami si to nevymýšľajú. Je riskantné poskytovať tieto služby e, brániť daňovým úradom porušovať e, právo. Toto sa neukončí. Ďakujem pekne. Chcem vám len pripomenúť, e, kľúčová je transparentnosť a to plánovala za posledné roky komisia. Úspešne sme navrhovali zmeny pokiaľ ide o automatizované e, výmeny informácií k rozhodnutiam v daňových veciach, výkazníctvo e, krajina od krajiny, e, jednoducho povinné zverejňovanie tých jednotlivých schém daňových. A potom ďalšie množstvo návrhov komisie, ktoré momentálne rada stále preberá. Napríklad jeden z nich, spoločný konsolidovaný daňový základ – to naozaj poskytuje riešenie s cieľom nachádzať alebo potierať presuny e, ziskov v rámci EÚ a poskytovať určitý e, e, nový rámec pre zdaňovanie právnických osobností, osôb. Jepe Kofod teraz ako spoluspravodajca za SAD. Ďakujem všetkým trom. Veľa času by sa dalo diskutovať o tom, ako E, znižovať túto medzeru rôznymi politikami. Máme mnohé podnety, ale zamerám sa na štatistiky a, vý, a zber údajov. Najprv na adresu komisie. Vy ste spomenuli, že disponibilita dá, údajov je jedna z hlavných tém. Mohli by ste rozvinúť viac túto tému? E, spolo- aká je spolupráca členských krajín? Nie je tu ešte priestor systematickú spoluprácu s členskými krajinami, aby sme mali správny formát, správne dáta, aby sa zabezpečila transparentnosť. E, vás sa chcem spýtať, vy ste sa pozerali na individuálne zisky a prostriedky. Máte však odhady, aké sú E, vlastne výnosové stránky. Sú tu odhady, ktoré sú spolahlivé. A po druhé, ak sa e, e, zhrnú všetky tieto daňové úteky, aký je celkový odhad všetky typy daňových únikov, zadržiavané daní, môžeme sa dopočuť o tom. A na záver potom ešte Pánu Janskému otázka. Spomenuli ste transparentnosť, výkazníctvo eh, za jednotlivé krajiny, finančný sektor, bankovníctvo. Ak sa pozrieme na čísla, zdá sa, že eh, odvádzajú veľa daní na papieri. Ak sa pozrieme na realitu, nie je to vždy tak. Je to výzva pre toto výkazníctvo, že niečo v tých výkazoch asi nesedí? O čo tu ide? V čom je ten problém? Neverím, že ak sa pozriete na celkové čísla bank, vlastne platia 40%, ak, nie je to však pravda, ak sa e, na to pozriete do podrobnosti. Ako vyriešime teda podľa vás tento problém? Možno na úvod tu mám priestor na vyjadrenie toho prístupu e, z hora nadol my sa snažíme nájsť makroekonomické údaje z národných zdrojov, ktoré, čo, ktoré sú nezávislé. Nepracujete potom z rovnakých zdrojov inak. Tá medzera by bola naozaj veľmi tesná. Takže snažíte sa zistiť, e, čo je na úrovni spoločnosti, EBIT e napríklad, a aspekty z domácich štatistík. Operačné prebytky, prevádzkové prebytky a tak ďalej. A treba sa pozrieť potom na, na to z týchto makroekonomických údajov vy, vyvodiť všetky špecifické pravidlá k daňovým systémom tých krajín a k problémom pridáva to elementy, uh, E, pokiaľ ide o prenos strát do, do ďalších rokov jednotlivých spoločností, alebo tie e, daňové úvery, alebo rôzne výdavky. Toto všetko je e, len dodatočné stiaženie veci a veľmi často potom ďalej sa treba opierať o dáta, ktoré sú disponibilné v danej členskej krajiny E, tie môžu považovať členské krajiny niektoré za dôverné, keď už pre nič iné, že proste oni nemôžu zverejniť informácie na základe e, národnej legislatívy, ktorá ich k tomu zavedzuje. A tu e, ten problém, ktorý naďalej stiažuje metodológiu, často je zložité, keď sa pozrieme na makroekonomické štatistiky, rozlíšiť medzi spoločnosti, ktoré e, majú e, povinnosť e, vykazovať daň z príjmu právnických osôb a daň z príjmu fyzických osôb. A tiež, že tie spoločnosti vlastne sú podriadené staňovaniu z viacerých členských krajinách, napríklad keď majú stále prevádzky. Veľmi veľa údajov, ktoré potrebujeme a tieto, niektoré z týchto údajov naozaj môžu mať dôverný charakter a disponibilné sú len eh, z daňových úradov. Ďakujem otázku, pokiaľ ide eh, pokiaľ je odhad eh, tých 1% pre škandinávské krajiny, pokiaľ ide o ten zámorskú medzeru v daní, keď sa pozrieme na základe pokiaľ ide o príjem z daného, z daného bohatstva. Veľmi nízka miera odhadu a takisto vidíme, že množstvo príjmov e, smeruje do daňových rajov, ale to nezohľadňujeme. Škandinávia má veľmi nízku úroveň toho zámorského majetku 4 HDP v porovnaní s 15 v kontinentálnej Európe a ešte vyššie to inde. Veľmi nízky odhad tohto bohatstva závory. Kanad, kanadské daňové orgány použili túto metodológiu a dospeli k tej, k tej medzare vo výške 8 Takže to je na tej nízkej strane odhadu. Ten celkový uh, únik, celková medzera, nemáme tieto údaje. Určite by sme veľmi radi s vami spolupracovali s všetkými orgánmi, aby sme mali viac údajov. Dajte nám údaje a potom by sme mali vlastne zadarmo celú tú prácu, že? Ďakujem za túto otázku. Je to problém, nie je jasné, aké poučenie máme vyvodiť z, tej, z toho výkazníctva e, pre jednotlivé krajiny za banky. Tie súhrné údaje od roku 2016 e, e, vypracovali sme pracovný E, materiál s 5-ročnými e, zozbieranými údajmi za takmer 50 bank a pozerali sme sa v podrobnosti na údaje s, kol, e, s kolegami, ktoré sme zozbierali z tých správ. E, to prináša veľa problémov a ak ak by to bolo nový f, e, f, formát informovaní za jednotlivé krajiny, bolo by sa to zlepšiť. Je tu veľa problémov vzhľadom na to, že zbierame len 4 základné premenné, ale tiež nikto nevymáha e, vlastne, nedáva povinnosť poskytovania týchto verejných údajov. A ďalej potom banky nemajú vlastne presné pokyny, čo majú uverňovať, dávajú to vo výročných správach na web stránkach, ale keď sa pozriete na správy za roky 2015, možno to budete veľmi zložito hľadať, pretože banka jednoducho neexistuje už v terajšom období, alebo sa vám to nedarí eh, nájsť na jej web stránke. Nikto nevyberá údaje eh, okrem eh, výskumníkov. My máme asi najväčší súbor údajov. Sú tu i ďalšie výskumy v, v Mannheime, v Oxeme, ktoré tak činia nedostatok koordinácie medzi vedcami a takisto verejná správa, ktoré, verejné inštitúcie, ktoré by dávali e, k dispozícii zdroje a nedostatok tiež um, pokynov k tomu výkazníctvu. Dokonca aj tie banky, ktoré to vykazujú e, na jednotlivé krajiny, nie je však jasné, aké typy daní majú zapojiť. Nie som právnik, ale chápem, že je rozdiel medzi uh, daniami e, z obchodného pohľadu e, a iných. E, to, čo majú zaplacovať, vlastne nie je v tej metodike jasné. U menšieho počtu výkazov nám to vysvetlia, či je to tá či oná daň a že vlastne zapoja jednotlivé iné kategórie. Vo väčšine ale prípadov jednoducho tápeme v, v hmle a nevieme, či sú to e, e, tie dane, ktoré vlastne e, sa nás týkajú, ako si to viem predstaviť. Pervanč Beres teraz za SAD. Ďakujem veľmi pekne našim hosťom. Rada by som sa vrátila. Netreba samozrejme zdôrazňovať, aká dôležitá je táto rozpráva v aktuálnom kontexte. Treba ukázať, že nie je to štát ako taký, ktorý je vyníkom, že neposkytuje do, dostatočne podpory e, pre zdravotníctvo, vzdelávanie verejnosti, že jednoducho chýbajú, absentujú prostriedky e, daňové, e, z daňovej oblasti. My ako SAD sme včera, ako viete, vydali štúdiu, ktorá sa hovorí o 825 eh, miliónov eur z medzery v Európskej únie. A dve, tri otázky z mojej strany. Eh, je to ukážka toho, vy ste povedali všetci traja, že veľmi málo krajín seriózne berie výpočet a identifikovanie tých, tej, tejto daňovej medzery. Je to vlastne, a sú tu možno výnimky, a to je otázka na Európsku komisiu, Nemali by sme posilniť tie požiadavky transparentnosti zo strany členských krajín pri identifikovaní e, týchto strát, ktoré by sme mohli získať vo daňovej oblasti. Na jednej strane, že by sme ukázali daňové úniky reálne, ale tiež mechanizácie, optimalizácie e, e, daní. Všetci by sme chceli Ehm, možno by sme chceli rozvinúť možnosti ehm, analyzovať dopady ehm, nezdaňovania prostredníctvom týchto optimalizačných schém. A v tomto istom duchu otázka na adresu komisie, ako hodnotiť to, že sa nevyhodnocuje daňová medzera na základe nedostatku vlastne administratívnych kapacít. A v zmysle týchto dvoch otázok mám otázku, nemyslíte si, že v v rámci tých tzv. špecifických odporúčaní na každú krajinu, že by sa mohla vytvoriť precízna špeciálna v kapitola týkajúca sa požiadaviek na poskytovanie údajov, pokiaľ ide o daňovú medzeru a e, podpora zo strany národných administratív, e, ktoré by boli poverené výberom tých údajov. A potom e, kolega, ďalšia otázka, ktorý už sa vyjadrili dva, vaši kolovia, tá kritika, ktorú e, e smerujete na CBCRU bank. Veľmi sme na to hrdí. Pritom máte odporúčania špecifické, pokiaľ ide o legislatívy, k tomu spôsobu, ako sme my navrhli terajší text, ktorý teraz viazne na rade, či by sa to malo zlepšiť, modifikovať vzhľadom na vaše postrehy, aby sme sa možno mali vrátiť k spôsobu, ako definujeme CBCR pre banky, e, znova sme príslušnú legislatívu modifikovali. Naši následníci by sa mohli touto cestou veľmi e, zaujímavým spôsobom vydať i v rámci príslušných správ. Ďakujem. Ďakujem za otázku. Ja um, Samozrejme, nemôžem hovoriť o návrhoch komisie, ale v posledných e, rokoch sme zverejnili sériu štúdí, ktoré sa zameriavajú na e, tento fenomén. Mali sme e, štúdiu, ktorá skúmala hlavné kanály daňových únikov. Identifikovali sme sedem kanálov v tejto štúdii štúdii. Túto štúdiu robilo konzorcium pod vedením spoločnosti Rambol. Potom sme sa snažili stanoviť e, a odhadnúť zisky, ktoré odchádzali týmito kanálmi, tým, že sme overovali efektívnu daňovú sadzbu. Porovnávali sme túto sadzbu, keď tam e, bola priama väzba medzi dvoma krajinami a potom sme sa pozreli na odklonenú cestu e, agresívneho daňového plánovania. No a takto sme vyhodnotili rozdiel. No a potom tretia štúdia, tiež dôležitá, sa týkala identifikácie určitých ukazovateľov, ktoré umožnili mm, mať určitý súbor e, prvkov, na základe ktorých by sa dalo dokázať, že je tam agresívne daňové plánovanie prítomné. Táto štúdia bola zverejnená minulý rok, nedávno. Takisto chcem poukázať na to, že väčšina členských štátov, je to povinnosť, myslím, zverejňuje odhady svojich daňových výdavkov, tax expenditures, to je ďalší mm, prvok transparentnosti, e, ktorý existuje e, v členských štátoch. Oui. No, Merci. Ďakujem, pán predsedajúci. Ešte jedna otázka, prosím. Pokiaľ ide o transparentnosť výdavkov na zber daní, to je samozrejme dobré, ale téma je iná ako sa mobilizujú daňové správy, aby e, sa dali identifikovať medzery vo výbere daní. Máte nejakú predstavu o tom, či členské štáty už majú nejaké osvedčené postupy a čo treba urobiť, e, ako zlepšiť legislatívu, čo urobiť, aby sme efektívne prispievali k činnosti daňových správ, ako identifikovať nedostatky. Opakujem, v správe skrap je jedna istá vec, ale zdôrazňujem, že toto nie je správa komisie, Európskej komisie, je to správa skupiny. Takže závery tejto správy sú závermi skupiny a nie komisie. Ale keď sa pozrieme na odhady, ktoré sa robia najmä z dola nahor, bottom up, tak vidíme, že o počet ľudských zdrojov, ktoré potrebujeme na toto hodnotenie, je veľmi veľký. Stovky osôb na plný úvezok na rok musia na tom pracovať. Daňové správy často majú obmedzené zdroje a to je treba na napraviť. No a v správe si môžete prečítať aj o tom, že sa spolupracuje s Medzinárodným menovým fondom, najmä vo metóde RAGAP, aby daňové správy mohli takéto výpočty robiť. A pokiaľ ide o po, legislatívne povinnosti, e, záväzky, nuž ja nemôžem donútiť komisiu ani poprosiť Európsku komisiu, aby prijala legislatívu. E, to bude na rozhodnutí budúcej Európskej komisie. Pán Jansky, aj vy ste dostali otázku. Nechápte ma zle, ale e, country by country reporting, e, verejné výkazníctvo podľa štátov je dobré. That, that's why, uh... Ale chceme, aby bolo lepšie. Aby bolo lepšie. E, kritizujeme niektoré veci, ako to bolo implementované v minulosti a dá sa robiť veľa preto, aby sa to zlepšilo. Existujú technické návrhy, napríklad štandardizovaný formát a špecifické miesto, kde by sa to e, odovzdávalo. Nie len nejako náhodne to dať na webovú stránku. No a k obsahovej e, stránke malo by sa reportovať viac informácií podľa nás. Napríklad pre banky aktíva nie sú zahrnuté medzi premenné No a keď sa pozrieme na výkazníctvo OECD e, pre jednotlivé štáty v rámci procesu BEPS, je tam dlhý zoznam premenných a napriek tomu ešte stále prichádza kritika, že tam chýbajú dôležité prvky. Takže tam by som začal ja osobne. No a takisto by som sa rád pozrel e, na dáta z sektorov, e, z ťažobného sektora, kde máme naozaj e, údaje za štáty a za každý rok. A tam by sme sa možno mohli na, naučiť niečo užitočné napríklad a preniesť to na banky. Sven Gigold za zelených. Ďakujem za túto významnú prácu ktorú robíte. Je to naozaj osvietenské, čo robíte. A novátorské a verejnosť to potrebuje. Mám následovnú otázku. Kom- najprv pre komisiu. Náš parlament s radou sa dohodol na rámci pre štatistický program e, na roky 2018 až 2020 A v tejto správe, ktorú e, sme schválili s radou a komisiou, sa hovorí jasne, že sa musia zlepšiť kvantitatívne aj kvalitatívne informácie, ktoré e, sa dávajú do národného výkazníctva, na základe ktorých sa vyhodnocuje daňová medzera a vyhýbanie sa daňovej povinnosti. A takisto sa tam hovorí, že zameranie by malo byť na nerovnosti príjmov, na prerozdelení bohatstva. Teda parlament jasne povedal, čo chce vidieť. No a keď si pozriem stránku Eurostatu a hľadám tax cap, tax avoidance a podobné e, témy, nič tam nie je. Ja chcem vedieť od vás, kedy budete vyžadovať a presadzovať dostupné údaje na webovej stránke Eurostatu. Eh, je potrebné splniť eh, legislatívne povinnosti, ktoré vám vyplývajú z nového štatistického programu. A takisto sa chcem spýtať, ako je to eh, s prácou na tejto veci. Vypracujete na DPH, na daní z príjmov právnických osôb, ale existujú aj iné dôležité dane, kde dochádza k únikom a k vyhýbaniu sa daňovej povinnosti. A výskum na to poukázal. A ja chcem vedieť, kedy e, zverejníte e, prácu na e, zdaňovaní súkromného príjmu a kedy zverejníte odhady daňových únikov za pomoci medzinárodných kapitálových trhov. To je známa vec. Takže kedy, kedy um, zverejníte tieto informácie? No a na výskumníkov sa obraciam s touto otázkou. Uh, čo by ste si vyželali o, od nás? Aké údaje, k akým údajom chcete mať prístup? Máte e, informácie e, CBCR medzi štátmi? Čo by sme mali dať do správy e, k zdrojom Medzinárodného menového fondu, národným zdrojom informácií, medzinárodným zdrojom a a tak ďalej. Akú dostupnosť informácií si želáte? No a od komisie nechcem zoznam želaní, ale chcem, aby splnili to, čo je v štatistickom programe. Ďakujem k vašej prvej otázke. Na to vám odpoviem písomne, pretože sa musím e, skoordinovať s kolegami z Eurostatu. Eh, druhá vec, vyhýbanie sa daňovej povinnosti a daňové úniky. Eh, vy ste spomenuli mm, daň z osobného eh, príjmu. Tam robili výskum napríklad Pelegrini. Existujú odhady. My pracujeme takisto na tejto téme a dúfame, že ešte tento pol rok vám dáme správu. Prepačte, teraz som zmetený vy vyvediete prácu v tak súde na ekonomické analýze a posúdení vplyvov, čiže vy ste zodpovední za to, spolu zodpovední za dohľad nad štatistickým programom vo vašej oblasti a nie ste schopní odpovedať na otázku, ako implementujete štatistický program? No, I just said that I need to uh, coordinate to get a complete answer. Uh, and... E, nie som schopný vám dať kompletnú odpoveď a preto to urobím písomne. Profesor. Pani profesorka. Pokiaľ ide o zoznam želaní, aké, aký prístup k údajom si predstavujeme, to je krásna otázka. My veľa času trávime tým, že získavame údaje od daňových úradov, mikrodáta, aby sme mohli odhadnúť daňovú medzeru. A nie je jednoduché získať e, prístup v rámci štátu a je ťažké takisto získať informácie medzi e, štátnymi správami kvôli tým daňovým e, únikom. Keď Francúzsko dá napríklad Norsku informácie o norskom občanovi, tak to je len na daňové účely a oni nemajú povolenie nám dať tie informácie. Čiže oni si vymieňajú informácie medzi sebou v rámci daňovej medzištátnej e, dohody a tieto informácie nemôžu dať výskumníkom. Ale rovnaký problém majú aj daňové úrady, chýbajú im údaje a to vytvára napätia. Ja by som e, rada získala viac informácií o e, viacerých štátoch, o mikro, e, mikroúdaje, o e, súkromných príjmoch, o bohatstve a tak ďalej. A potom tu máme GDPR. Toto nariadenie nám nezľahčuje prácu, musím povedať. Každému to komplikuje prácu ale aj výskumníci majú možnosť e, zlúčiť informácie z rôznych zdrojov, e, od daňových úradov alebo z anonymných e, zdrojov. A to napríklad nemôžu robiť daňové úrady. Čiže viac chceme vedieť o výmene informácií medzi štátmi a takisto chceme aj lepšiu spoluprácu s, výskumníci a, s výskumníkmi, aby daňové úrady nehatali prácu výskumníkov tým, že im E, nedávajú informácie. Áno, ja súhlasím e, s tým, čo povedala kolegyňa. Máme veľa na zozname želaní. Ja poviem jednu vec. CBCR sme spomenuli stručne a uh, myslím si, že uh, máme tri rôzne verzie prílohy, pardon, príjmu a uh, dane. Máme daň z príjmu právnických osôb, potom komerčné právo, to, čo vidíme v súvahe a potom máme tretiu formu, harmonizovaná forma porovnateľná medzi štátmi na základe pravidel z CCCTB. Keby sme mali prístup k týmto údajom, veľmi by nám to pomohlo daňová medzera by eh, by bola viditeľná eh, v závislosti od práva, od komerčného práva a od daňového práva. Eh, čiže veľa údajov sa líši, či sa pozeráme na súvahy alebo či sa na to pozeráme z pohľadu daňového práva. Mohli by ste nám tieto želania e, poslať písomne, presne? Pre nás by to bolo veľmi zaujímavé. Áno, prosím, zašlite to sekretariatu výboru. David Coburn za EFDD. Ďakujem, pán predseda. Mm, veľmi rád vás tu vidím. Prečítal som si vaše životopisy a vidím, že nikto z vás nikdy nepodnikal, ani e, v súčasnosti, ani v minulosti. Ja som bol podnikateľom takmer 40 rokov a z, z, pri všetkej úcte nikdy som uh, sa nezaoberal uh, e, tá, marxistickou matematikou tak do hĺbky ako tu v EÚ. Vaša expertíza by bola efektívnejšia keby ste skúmali, ako mrhá peniazmi Európska únia, mrhá peniazmi daňových poplatníkov naozaj strašným spôsobom. Je to zahambujúce pre Európsku úniu. Občania, ktorí sa snažia minimalizovať platenie daní, nuž e, pozrite sa, na asistentov, ktorí platia 15-percentnú daň. Pozrite sa na poslancov, ktorí vôbec neplatia dane. Európska únia je najlepším daňovým rajom na svete. Ako teda sa môžete sťažovať? E, obyčajní občania si zachránia svoje peniaze a prečo, prečo to považujete za zločin? Pozrite sa tu, čo sa deje v EÚ. Vlády, aj budúce vlády, kradnú peniaze občanov. Keď e, niekto zarobí peniaze, mal by mať možnosť ich skryť niekde. V budúcnosti možno prídu socialistické, fašistické vlády. V Spojenom kráľovstve možno zvolia Korbina alebo nejakého bláznivého socialistu, aj vo Francúzsku. A preto každý normálny človek vo Francúzsku aj v Spojenom kráľovstve si zachráni peniaze. Namiesto toho, aby si ich nechal ukradnúť štátom. Európska únia tu riadia sovietskí komunisti, ktorí sa nikdy nezmenia. Británia a Holandsko si chránili aktíva e, stovky rokov, ale toto je nový koncept pre zvyšok Európy. Európska únia miluje zdaňovanie, má kopec byrokratov, platí obrovské dôchodky a obrovské platy byrokratom, ale chce zdaňovať ostatných. A teraz Európska únia spochybňuje eh, výnimky z DPH a z komoditných kontraktov v Spojenom kráľovstve na londýnskej burze, kde sa obchodujú komunity, komodity. komodity. v 70. rokoch to nebol žiaden problém, ale teraz zrazu pred Brexitom e, majú problém s našim finančným trhom. Ľudia aj podniky sa, sa boja e, krvilačnej Európskej únie, ktorá im berie peniaze. Bolo by lepšie, keby si e, ľudia nechali svoje peniaze e, a používali ich, bola by, e, tie, tie peniaze by aspoň obiehali v ekonomike a takto peniaze dostávajú do rúk byrokrati. Európska únia musí dať Británii férový Brexit. My odídeme a vezmeme si zo, svojich, vezmeme si zo sebou svojich 35 miliárd, ktoré vy potrebujete, bez našich peňazí dlho neprežijete, pretože si myslím, že Taliani vám ukážu, ako to celé dopadne. Taliansko, Maďarsko, Česká republika, ďalší onedlho odídu z EÚ a možno dokonca aj Francúzi s ich žltými vestami, pretože e, tí kandidujú takisto do Európskeho parlamentu. David, e, chýliš sa už ku koncu e, so svojím prejavom? David, ja by som len chcel povedať, že som strávil čas života v systéme, ktorý, ktorý riadili e, sovieti, takže by som vám neželal zažiť niečo také. to určite úplne odlišné od e, tohoto, ale neviem, chce niekto do 30 sekúnd na toto zareagovať? Nie. Dobre, ďakujem. Áno, dobre, fajn. Takže pôjdeme ďalej. EPP. Tom pán Kedelár. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Budem hovoriť po holandsky, hovorí rečník. Želám príjemné predpoludne, predpoludne. Ďakujem veľmi pekne. Dám vám priestor na to, aby ste si nasadili sluchadla. Ja mám tri otázky. Eh, pani profesorka Alstad Seter, eh, hovorili ste o tých, o, tých, o tých sprostredkovateľoch, hovorili ste, že eh, k, tým, k výbaniu sa daniam dochádza najmä medzi naj, najbohatšími a chcem sa spýtať, či môžeme nejakým spôsobom e, sa teda zamerať na sprostredkovateľov, lebo e, v rámci e, smernice mm, prístupe sme sa zaoberali aj touto otázkou, aby sa orgány, daňové orgány začali dozvedať aj o týchto agresívnych systémoch vyhýbania sa daňom. Otázka je, či táto smernica z hľadiska vykazovania je krokom dobrým smerom, alebo máte pocit, že, že je možné e, túto smernicu zlepšiť, alebo máte pocit, že tú úlohu tých sprostredkovateľov e, je treba nejakým spôsobom ešte lepšie popísať, aby sme ju podchytili. A potom je tu otázka na všetkých troch, pokiaľ ide o e, daňové amnestie alebo nejaké alternatívne spôsoby riešenia daňového daňovej medzery. Sú takí, ktorí sú proti amnestiám, ja tento systém poznám aj v Belgicku a v Holandsku, ja prepoznám teda, teda aj argumenty za, aj proti. Otázka je, ako, e, ako sa na e, daňovú amnestiu dívate vy. A potom špecifická otázka, možno tiež na pani profesorku. Vy ste povedali, že používateľia e, systémov zámorských daňových rajov, že sú iní než tí, ktorí následne využijú tú daňovú amnestiu. amnestiu. Čiže viete identifikovať nejaký typ e, osoby, e, na ktorú sa zamerať e, v týchto štruktúrach? To je druhá otázka. Tretia otázka, pán Nikodemena z komisie, táto otázka je na vás. Tá projektová skupina Fiskalis pre daňovú medzeru vo všeobecnosti, ako iste viete, na predchádzajúcom plenárnom zasadnutí bola schôdza o novom programe Fiskalis. E, teda to je vlastne následník fiskalisu po roku 2020 a myslím, že sa zhodneme na tom, že je to veľmi dôležité a z hľadiska e, daňových e, predpisov určite musíme viac spolupracovať. Naše produkty sa predávajú na celom svete, ale daňové orgány tak nejak pracujú na vlastnom malom piesočku. Čiže moja konkrétna otázka na vás je, E, je možné fiskalis upraviť tak, aby sa zabezpečilo, že tie štátne daňové orgány už nebudú spolupracovať len na tom svojom obmedzenom piesočku, ale že dôjde k nejakej širšej spolupráci vzhľadom k tej globalizovanej ekonomike. A čo by to potom konkrétne vyžadovalo, ako tento cieľ konkrétne dosiahnuť. A potom je tu otázka, aké sú podľa vás indikátory, ktoré e, na základe ktorých by sme mohli vypočítať daňovú medzeru v jednotlivých členských štátoch. Ďakujem veľmi pekne za túto otázku. Ja len položím otázku e, objasňujúcu. Tá prvá otázka, tá hovorila o priamom vykazovaní alebo priamom nahlasovaní sprostredkovateľov. Myslíte poradcov pre, in, pre jednotlivcov alebo skôr poradcov pre firmy? Nehovorím o poradcoch, doplňa rečník. Dobre, tak my e, vnímame to, alebo teda vidíme z údajov to, že existuje riziko, respektíve e, doteraz bolo relatívne bezrizikové ukrývať peniaze v zahraničí. Teraz sa situácia troška zmenila, dochádza k týmto odhaleniam, takže sťažuje sa e, to ukrývanie peňazí. E, stále si môžete vytvoriť účet v zahraničí, ale už sa to odhalí ľahšie. Takže vidíme, že čím viac klientom, ten, klientov ten poradca má, čím väčšia tá štruktúra, tak, je, tak tým väčšie riziko nejakého neželaného úniku týchto informácií. Napríklad klienti, čo chodia do Švajčiarska, tak majú menej účtov, ale sú bohatší. Čiže ide o si konsolidáciu tých um, poradcov, ktorí sa sústredujú na tých najbohatších klientov a chcú ich mať málo. A ja som hovoril aj s daňovým riaditeľstvom u nás a oni povedali, je to to isté ako za studenej vojny. To, to, to predbiehanie sa v počte jadrových zbraní, čiže my nebudeme nikdy vedieť odhaliť všetky daňové trestné činy, ale môžeme to sťažovať. A ak ľudia chodia za poradcom, aby tam ukrývali svoje peniaze, no tak proste zrušíme mu živnosť alebo jednoducho e, legálnymi pákami dosiahneme, aby tí ľudia nemali ako, alebo aby to bolo ťažšie. A pokiaľ ide o tie amnestie, Švédsko, Norsko, tie, e, tieto štáty mali veľmi um, veľmi štedré daňové amnestie, teda mohli ste prísť, zadeklarovať, zaplatiť dane len, ktoré ste vlastne dlžili a teda nebola tam žiadna E, žiadna pokuta, pokiaľ to nebolo vyslovene, pokiaľ to nebola trestná činnosť a pokiaľ ste prešli dobrovoľne. Takže tie daňové amnestie mohli, t- boli veľmi e, ústretové a môžeme to kritizovať z hľadiska prania špinových peniazí a tak ďalej, ale e, prakticky a pragmaticky to bolo veľmi úspešné, pretože tie peniaze pritekli. Tí ľudia, tí mali mnoho dôvodov, prečo tie peniaze ukryli, ja neviem, niečo zdedili. A možno tá šanca ktorú dostali, že sa môžu priznať a nebudú z toho nejaké veľké posti, tak tá jednoducho tých relatívne slušných občanov príjmala k tomu, aby to urobili. Takže zvýšil sa, počet, zvýšil sa objem výberu daní, a e, z konečného hľadiska sa zdá, že to bolo úspešné, toto opatrenie tých daňových amnestí v týchto krajinách severských. E, a teraz ste ešte sa pýtali tretiu vec. Nie, to nebola pre mňa. Dobre, fajn. Ďakujem za vašu otázku. Ja som e, to všetko z prekladu neporozumel úplne presne, predpokladám, ale ak nebudem odpovedať na to, čo ste sa pýtali, tak ma prosím opravte k situácii. Pýtate sa napríklad na situáciu, pýtate sa, či e, zrejme v niektorých krajinách tá daňová medzera je väčšia než v iných. Toto je e, vec, ktorú riešime napríklad v prípade medzery u DPH, lebo tam napríklad sa snažíme odhaliť, čo je spôsobené e, e, legislatívou, teda nejakými výnimkami alebo systémom a je to taký prípad, kde vieme rozdeliť tú celkovú medzeru medzi jednotlivé komponenty, ktoré ju spôsobujú a to nám potom umožňuje e, čo môže členský štát reálne urobiť na úrovni politiky, respektíve čo je otázkou podvodu, to znamená treba, alebo, inými, alebo iných dôvodov. Ehm, k ehm, medzere CAT tak tam e, nemáme ešte porovnateľné údaje, pretože členské štáty túto analýzu zatiaľ nere, nerealizujú, alebo teda túto analýzu nevykonávajú a mohli by sme e, sa pozrieť na analýzu príčin a tam sa ukazuje, že ten prístup z hora dole je celkom užitočný, pretože nám dáva naozaj e, kvalitný prehľad o tom neplnení, ale má troška medzery v identifikovaní dôvodov tohto rozdielu. Potom tejto medzery. Potom je tam potreba ísť e, zo spodu, teda pozrieť sa na daňové kontroly, skúmať, aké dôvody e, neplatenia boli a extrapolovať e, mieru toho neplnenia predanú krajinu. Ehm, a ehm, či sa táto spolupráca v daňových otázkach zlepšila? No ehm, minimálne prostredníctvom diskusí a využitím technológií, ktoré sú, e, sa považujú za reálne využiteľné, tak e, sa ukazuje, že členské štáty sa minimálne začínajú učiť z, zo situácie iných, teda zistujú, aké náklady z hľadiska vynaložených e, zdrojov je potrebné rezervovať na riešenie tohto problému. A hlavno, možno hlavným cieľom tejto správy je, čo môžeme merať akým indikátorom a E, aké výhody a nevýhody má ktorá metóda v porovnaní s inou. E, dúfam, že tým som odpovedal na vašu otázku. Ďakujem veľmi pekne. E, posledným rečníkom Paul Tank. Ďakujem. Ja mám dve priame otázky a jednu takú všeobecnejšiu. Prvá otázka pre pána Nikodema. Mne príde zaujímavé, že nie každý členský štát sa snaží odhadnúť túto daňovú medzeru. Niektoré, člen, niektoré krajiny áno, možno nie úplne dôsledne alebo rozsiahlo, ale tiež, čo ma prekvapuje, možno to nie je až také prekvapujúce po tom, čo som si vypočul vašu odpoveď, ale krajiny, ktoré sú e, obviňované z agresívnych daňových e, postupov, tak e, zvyčajne tú daňovú medzeru veľmi neskúmajú. Neviem, či to je náhoda, či to je zhoda, alebo či to nejako súvisí. To je prvá otázka na, na pani Altstetter. Neviem, či to vaše meno vyslovujem. Altstetter, hovorí rečník. Tak e, e, váš, vaš pohľad na distribúciu bohatstva a koreláciu s vyhýbaním sa daní e, je veľmi zaujímavá vec. To 1%, práve to 1% v tom vašom grafe tých najbohatších využíva každú príležitosť na to, aby sa vyhlo plateniu daní. Takisto by som sa chcel spýtať, e, možno som to len nezachytil, ale aký je dopad tohto 1%? Je to nejaké veľké percento e, daňovej povinnosti, ktorá takýmto spôsobom nie je realizovaná, ktorej sa vyhnú. Teda to 1% sa podiela akou mierou na e, neodvedené danie. A potom je to taká všeobecná otázka, Máme e, nedostatok údajov, tým pádom aj analýza trpí e, z hľadiska medzinárodného zdanenia. A v tejto snemovni sme to, sme to pertraktovali aj v minulosti a bolo to veľmi evidentné, keď sme museli riešiť otázku CCCTB alebo DST. E, tieto systémy často trpia neexistenciou spolahlivých údajov, ako členské štáty príjmeť aby sa v tejto veci viac angažovali, pretože to je jediný možný spôsob, ako tú daňovú medzeru lepšie preskúmať. Ďakujem veľmi pekne, pekne. Na základe správy skupiny Fiscalis máme 16 členských štátov, ktoré sa zúčastnili. Ehm, takže Fiscalis funguje tak, že ehm, vydáme vízu a členské štáty, ktoré majú záujem, sa zúčastňujú nie je to vždy tak, že by členský štát, ktorý sa nezúčastní, nemá záujem. Niekedy je to jednoducho otázka dostupnosti správnych osôb. Prepačte, prerušuje e, e, človek, ktorý položil otázku. Holandsko, Malta, e, Luxembursko. Zúčastňujú sa alebo nie? Holandsko sa zúčastnilo. V zozname, to, v zozname, ktorý ste spomenuli, toto všetko je samozrejme. Tí ostatní nie, hej? No ja chcem povedať, že nejde o to, že by na tejto skupine neparticipovali preto, lebo si nepočítajú e, interne daňovú medzeru. To je vec, ktorú e, musím zdôrazniť. Viem, že členské, niektoré členské štáty vypracujú veľmi podrobné um, analýzy e, daňových výpadkov alebo daňovej medzery a daňových príjmov samozrejme tiež, teda majú svoje výpočty, ale nezúčastňujú sa. E, otázka, pani Pervanš, lebo je to na dobrovoľnej báze? Áno, je to na dobrovoľnej báze tá účasť. Teda účasť e, je dobrovoľná. Ďakujem za otázku. Ja chcem povedať, že áno, tento efekt e, daňového, daňovej medzerie je veľký. 20% ide E, do zámorských daňových rajov. My nevieme zhodnotiť napríklad ale e, množstvo majetku v nehnuteľnostiach alebo z iných príjmov. A my často hovoríme o nadnárodných e, spoločnostiach, ako keby to boli nejaké nezávislé entity, ale nie sú. Sú to entity, ktoré vedú jednotlivci, ktorí sa obohacujú a tí najbohatší majú v nich akcie. Takže tí, ktorým vyhovujú tie nižšie daňové ktorým vyhovuje nižšie daňové zaťaženie, sú práve títo investori a e, tento efekt tu tiež nie je celkom dobre e, reflektovaný. No dobre, ďakujem veľmi pekne. Tým sme uzavreli túto výmenu názorov. Ja chcem poďakovať e, našim hosťom, našim rečníkom. Myslím, že výmena Ehm, názorov bola veľmi zaujímavá a získali sme množstvo vecí, nad, ktorý sa, nad ktorými sa teraz budeme môcť zamýšľať, vrátane grafov, ehm, písomných informácií, takže to všetko si veľmi ceníme. Týmto by som chcel uzavrieť naše zasadnutie. Ďalšia schôdza výboru sa bude konať 29. januára. Ďakujem veľmi pekne, dovidenia.